Liebe Kolleginnen und Kollegen, herzlich willkommen. Kolegyne, kolegovia, vitajte. Želám všetkým šťastný nový rok, pretože je to prvé zasadnutie výboru ENVY v roku 2010. Vítajte na vypočutí e, nominovaného komisára pre oblasť životného prostredia. Veľmi srdečne chcem privítať pána Potočníka, Vítajte u nás vo e, výbore pre životné prostredie. Počas e, budúcich troch hodín e, si budete môcť vytvoriť názor na to, či kandidát splňa kompetencie na takýto dôležitý post, či má presvedčenie pre európsku vec, či je nezávislý od akýchkoľvek záujmov, A parlament tiež posudzuje jeho špeciálne vedomosti pre daný rezort a jeho schopnosť komunikovať, čo vo politike, vo všeobecnosti aj v európskej politike má význam. Tak je to zakotvené aj v smerniciach, ktoré ustanovujú e, povinnosť parlamentu potvrdiť, dať súhlas k novej komisii. Pán Potočník na otázky, ktoré sme mu položili, odpovedal písomne. Poslanci balíček e, e, otázok a odpovedí dostali k dispozícii vo všetkých jazykoch. Vysvetlím vám procedúru pod budúcich troch hodín. Navrhovaný komisár e, na úvod prečíta úvodné stanovisko, ktoré by nemalo byť dlhšie ako 10 minút. Potom máme 160 minút na otázky a odpovede. A otázky a odpovede budú budú mať taký ten pingpongový princíp, minúta otázka na úvod, dva minúty e, odpoveď e, nominovaného komisára, potom možnosť doplňujúcej otázky a opätovne jedna minútová odpoveď na záver e, pána komisára. Potom na úvod máme tento 5-minútový takt, potom bude nasledovať 3-minútový takt, tam je to 50 sekúnd na otázku, a dve minúty na odpoveď. Žiadna doplňujúca otázka nasledovať nemôže. Tieto trojminútové otázky sú v programe jasne e, naznačené, budete včas vedieť. Designovaný komisár bude mať na záver potom ešte 5 minút na záverečné stanovisko, záverečné vyhlásenie. Ak e, e, niekto nebude prítomný, jeho možnosť bez náhrady prepadne. Ešte jedna poznámka. Tá druhá otázka, ktorá bude položená, sa musí vzťahovať na odpoveď, e, na, e, vzťahovať na odpoveď pána komisára. E, v prvej otázke nesmie otvárať novú problematiku. Toto pravidlo treba dodržiavať. Pre ďalšie tri hodiny je, si treba uvedomiť, že máme veľmi tesný časový rámec a poprosím všetkých prítomných poslancov, ako aj e, pána komisára, aby sa dodržovali, aby sa držali tohto, tohto e, rytmu, pretože budem inak používať prerušovacie tlačítko a prosím vás v tejto veci za ospravedlnenie. Vy, pán Potočník, nie ste nejakým novíčko, nováčkom tu e, na pôde Európskej únie. Máte možnosť nadviazať na túto politiku životného prostredia, napríklad v oblasti nanotechnológií či vývoji nových palív. Môžete nadviazať na minulé portfólio. Pre vás sú tu však aj tak e, nové otázky, nové výzvy a práve teraz, na začiatku roku 2010, kedy pán Barroso E, vykázal v tejto listi dve, dva rezorty, teda jeden, jedno portfólio pre ochranu životného prostredia a jedno portfólio pre e, politiku energetiky. Je dôležité, aby politika životného prostredia EÚ mala vlastný, e, vlastnú perspektívu, samostatnosť, profil, aby vykazovala perspektívu, aby sa dokázala presadiť v praxi budúcich rokov. Vo všeobecnosti s napätím očakávame vašu prezentáciu pre oblasť životného prostredia v tomto legislatívnom období a v tejto súvislosti vám hneď udelujem slovo, pán Potočník. Ďakujem pekne, pán predseda. Vážení poslanci, toto je výnimočná príležitosť v, v rámci chodieb tohto parlamentu. Nemôžem hovoriť vôbec po slovensky, čiže použijem teraz svoju materčinu, no a neskôr odpoviem na vaše otázky v angličtine. Vážený pán predseda výboru, pán Leinen, vážení poslanci Európskeho parlamentu, dámy a páni, je to právo, že ako kandidát na verejnú pozíciu je veľká zodpovednosť, že musím prestúpiť pred vás e, priamo zodpovedných zástupcov európskych občanov. Je to tiež e, právo, že musím stanoviť svoju víziu a zodpovedať na otázky. Viem, že až ak potvrdíte moje menovanie, tak nielenže získam vašu dôveru, ale aj verejný kredit. Niektorí z vás ma už poznáte, ako aj ja poznám niektorých z vás. Som zo Slovenska, stravil som posledných 5 rokov ako komisár pre vedu a výskum. Možno viete, že som aj e, ekonóm pôvodným vzdelaním a viedol som tým v rokovaní o prístupe do Európskej únie. Som tiež volejbalista a mám dvoch synov. E, dovolte mi citátom. Európa bude existovať ako zelený kontinent, alebo nebude existovať vôbec. Svet bude modrá planéta alebo nebude vôbec. Tento citát je z mojich príhovorov z roku 2008 a ilustruje tému, ktorá počiarkuje môj čas ako e, komisár pre vedu a výskum a bude to tiež v môjho mandátu ako komisára pre životné prostredie, ak ma potvrdíte v tejto funkcie. To otázka udržateľnosti vo všetkých smeroch, zvlášť e, v rozmere životného prostredia. Je to téma, ktorá znamená veľa pre našich občanov, pretože je pre nich dôležitá. Európa nie je len slovo z učebnice alebo zmluvy, je to každodenný život miliónov občanov v mestách, regiónoch a krajinách. Európske pravidlá, ak fungujú, tak tam je európska výhoda e, aj v realite. Nie, pred niekoľkými desaťročiami bola Európa zničená, potrebovala rekonštrukciu, Európania boli zúfali, e, chceli sa zmieriť, Európska únia priniesla mier, stabilitu, bezpečnosť a prísľub prosperity a lepšieho života. Dôvod existencie pre európsku spoluprácie bol viac ako e, jednoznačný v tom čase. Dnes e, tieto e, výsledky sa na ne pozrieme so zhovievavosťou. Pred 50 rokmi aj teraz sú ale veľmi dôležité a budú také aj v budúcnosti, ale nehovoria nič dnešnej mladej generácie Európa je miesto na život. Prečo by sme teda mali pokračovať v posilňovaní našej spolupráce? Áno, mali by sme, pretože Nielen Európa sa zmenila, aj zvyšok sveta sa zmenil. Boli tu dramatické zmety, zmeny, ktoré navždy, či sa nám to páči alebo nie, nás prepojili. Zdieľame tak veľa e, výnosov globalizovaného života, ale aj e, problémy. Čelíme klimatickým zmenám, neistým dodávkam energie, pandémiám. Tiež e, je tu strata diverzity, nedostatok potravín, vody, štruktúrálne nerovnováhy, bezpečnostné hrozby a zoznam sa nekončí len tu. Toto sú výzvy, ktoré nemajú hranice. Platia pre každého z nás, pretože sú globálne. Tieto nové výzvy zdvíhajú hodnotu spoločnej zodpovednosti ako aj individuálnej zodpovednosti. Naša reakcia ako Európanov na tieto výzvy bude efektívna iba keď odpovieme spolu. 21. storočie bude storočím e, krehkosti. Toto storočie musí byť udržateľné a musí tu byť efektívne globálne riadenie. Aby sa toto stalo, svet potrebuje silnú a zodpovednú Európu. Európu schopnú hovoriť ako jeden celok, ktorá e, môže byť politickým lídrom. Toto je Európa, za ktorou ja stojím a v ktorú verím. Toto je Európa, s ktorou sa môže identifikovať mladá generácia. Sme v strede veľkých zmien od povojnového sveta, ekonomiky založené na zdrojov a teraz máme ekonomiku založenú na znalostiach. Predseda Barroso povedal, že keď sa pozeráme na Európsku úniu v roku 2020, potrebujeme konvergencnejší a koordinovanejší prístup z pohľadu investovania do nových zdrojov rastu, ako aj z politického e, rozmeru musíme zlepšiť špecifické vzťahy medzi Európskou komisiou a Európskym parlamentom. Toto sú ciele, ktoré plne podporujem a verím, že prostredníctvom Lisabonskej zmluvy naše partnerstvo bude dôležitejšie ako kedykoľvek predtým. Hovoril som o krehkom svete. A táto krehkosť znamená, že životné prostredie je kľúčové pre našu budúcnosť. Čo by mohlo byť dôležitejšie ako, ako e, zvládanie sveta, v ktorom žijeme? Ľudia, hovorí o udržateľ, ľudia hovoria o udržateľnom rozvoji, o, o otázkach životného prostredia, o morálnych otázkach um, niečo, čo je dôležité aj pre expertov, ako aj pre nás, ale možno nie až také naliehavé. Ale toto už neplatí. Vidíme spoločné obavy spojené so životným prostredím aj v politike. Čelíme presvedčivým vedeckým dôkazom o poškodenie životného prostredia, ktoré sú spôsobené práve nami. A celá nová generácia Európanov žiada jasné, rozhodné kroky, aby sme zachovali našu planétu, ktorú my ako invazívny druh naš, našho vlastného práva sme tak veľmi poškodili. Nie je to len o budúcich generáciách, je to o našej vlastnej generácii. Spolu s, tým, s touto skutočnosťou je tu ten fakt, že zachovanie životného prostredia má veľké ekonomické, sociálne a obchodné dopady. E, nemáme tu takú striebornú, striebornú guľku, ktorá by nám, s, e, e, nám pomohla dostať sa z recesie, ale m, toto bude stať e, peniaze jednak v administratíve, ale je to dôležité a z dlhodobého hľadiska peniaze ušetríme. Zlepší sa tiež kvalita života, bude sa stimulovať naše hospodárstvo a vytvoria sa pracovné miesta Áno, potrebujeme rast, nové pracovné miesta, ale potrebujeme aj rast v zamestnanosti, čo bude koherentné s princípom udržateľného rozvoja. Potrebujeme ekonomiku založenú na znalostiach a na efektívnych zdrojoch. Chcem sa sústrediť ako komisár pre životné prostredie na dopad a na výsledky. Čo mám tým na mysli? Je tu japonské príslovie, ktoré hovorí, že vízia bez e, činov je snom. A činy bez vízie sú nočnou morou. Potrebujeme víziu, politiku založenú na informáciách, analýzach, znalostiach a solidných dôkazoch. Musíme sa e, rozhodnúť, vybrať si najlepšie nástroje, aby sme implementovali túto politiku. Znovu musí to byť založené na solidných dôkazoch. Životné prostredie je komplexným ako, ako svet sám a kvôli tomuto tak veľa environmentálnych otázok sa prekrýva s inými portfóliami a záujmami. No a preto ak mám skutočne dosiahnuť e, reálne výsledky ako komisár pre životné prostredie, nebude stačiť iba presadzovanie environmentálneho aky. Mám v úmysle tvrdo bojovať za koherentný a komplexný prístup Eh, cez eh, všetky portfólia eh, politiky spoločenstva. Mám na mysli finančné nástroje, ktoré majú zabezpečiť to, aby sme dosiahli naše environmentálne ciele. Chcem otvoriť nové partnerstva v rámci členských krajinách a regiónov, aby sa zabezpečilo to, že subsidiarita nebude ospravedlnením pre nečinnosť alebo to motorom, ktorý posilní našu schopnosť dosiahnuť ciele spoločne a chcem pracovať so všetkými, ktorí môžu zlepšiť životné prostredie, aby sa využíval dialog ako ešte efektívnejšia zbraň, dialog s vami, vážení poslanci, s mimovládnymi organizáciami, s predstaviteľmi obchodných organizácií Európanov, ako aj medzinárodnými partnermi. Chcem, aby environmentálna politika e, bola formovaná na stupni, ktorý sme tu ešte nikdy nemali. Musíme tu mať nové dôkazy a musí tu byť plný nový dialog. Chcem, aby to bolo zamerané, efektívne, aby to malo princípy, aby to bolo praktické. Hlavné línie, ktoré vidím vo svojom novom mandáte, Najskôr efektívnosť zdrojov. Mojou prvou prioritou bude zabezpečiť, aby Európska únia v roku 2020 bola o rastoch pracovných miestach založených na silných základoch udržateľnosti a efektívnosti zdrojov. Musíme sa sústrediť na to, ako prelomiť prepojenie medzi rastom a využívaním zdrojov a toto bude znamenať zmenu správania sa v celom hospodárskom systéme a spoločnosti. Nie je to jednoduchá úloha, ale verím, že je to možné. Možné preto, pretože podniky, efektívnosť zdrojov už je niečo ako, ako ich druhý charakter. Je to pre nich čoraz atraktívnejšie. Aby sme mali efektívnu ekonomiku, tak budem tvrdo bojovať, aby e, ochrana životných, aby ochrana životného prostredia znamenala valorizáciu životného prostredia um, musíme to pretaviť do nášho rozhodovania. Potom uh, um, musíme chrániť uh, živočíšne druhy. Uh, prírodné prostredie, pretože toto je zdrojom eh, všetkých eh, našich krokov a prosperity, ako aj kvality života. Prostredníctvom diverzity, to je spojené s klimatickými zmenami a preto efektívne kroky sú dôležité, aby sme biodiverzitu zachovali a musíme aj eh, znížiť globálne oteplovanie. Myslím si, že zdvojenie e, tohto portfólia v kolegiu nám umožní, aby životné prostredie malo pozornosť, ktorú si e, zaslúži. Potom je tu implementácia a presadzovanie prostredníctvom efektívneho presadzovania existujúcej e, environmentálnej legislatívy e, môžeme už teraz e, dosahovať veľmi hmatateľné výsledky. E, a efektívne presadzovanie znamená e, právnu istotu, rovnaké e, podmienky, ako aj prognozovateľnosť, ktoré podniky čakajú a potrebujú. Ako je to s časom? Vaše posolstvo sme pochopili. E, Odpoviete to neskôr v otázkach. Váš jazyk je naozaj veľmi pekný. A dúfam, že vám vaše hobby volejbal pomôže pri prehadzovaní lopty pri týchto životných e, ekologických otázkach. Prejdeme k otázkam za EPP ako prvý Richard Zeber. Ďakujem, pán predseda. Vážený pán e, nominovaný komisár, máte tu tú výhodu, že sa môžete sám seba citovať, pretože ste boli e, komisárom aj doteraz a priniesli ste niektoré dôležité prejavy. Niečo sa však napriek tomu zmenilo Kedy si platila e, devíza, buď čo najmenej konkrétny a parlament bude potom spokojný, ale teraz e, je to tak, že e, sme všetci na jednej strane za ochranu životného prostredia, na druhej strane za výskum a vedu, ale myslím si, že hranice, tie rozdiely sú tu medzi časom pomerne veľké medzi inštitúciami. A keď sa pozriem na to, čo ste napísali v svojich písomných uh, odpovedia, by som vás chcel dodatočne ešte poprosiť, aby ste nám povedali konkrétnejšie odpovede, predovšetkým z oblasti efektivita používania zdrojov, stratégia v tejto oblasti, pretože je to centrálna oblasť, predovšetkým ma tu zaujíma aj oblasť e, vody. E, len povedať, že v tom a tom roku prídem s nejakým takým návrhom, nestačí. Nech sa páči, pán Potočník. Myslím si, že jedna z vecí, ktorou som sa naučil počas štúdia, v tom v období, kedy som bol vo, e, vo, e, e, mimo, potrebujeme horizontálny prístup v oblasti životného prostredia. Inak sa nedá vysporiadať všetky, všetkými ostatnými otázkami holistickým spôsobom jedinením. Me, veľmi často e, to vyzerá tak, že podporujúce opatrenia sú skôr v portfóliách kolegov. To bude na, na, e, na škodu našemu spoločnému úspechu, ak by to tak zostalo. Pokiaľ ide o ochranu e, vôd, ak sa pozrieme na legislatívu, ktorú máme v oblasti životného prostredia, Ide o 250 kusov legislatívy a dosiahli sme podľa mňa pomerne dobré e, výsledky e, pre budúcnosť a v budúcnosti v oblasti vôd by som chcem, chcel revidovať to, pokiaľ sme došli, kam sme sa dostali a počas budúcich rokov e, výhľady sú tu do roku 2012, by som chcel navrhnúť tzv. návrh ochrany európskych vodných tokov, kde by boli e, tie prístupy týkaj, e, týkajúce sa e, legislatívy podľa novej rámcovej smernice o vode týkajúce sa ochrany vody, dna vodných tokov, ďalej odolnosti klimatickej a takýchto otázok. Nie, že by sme sa okamžite chceli ponáhľať do veľkých nových obnovení e, legislatívy vôd. Nie, mnoho, mnoho kusov legislatívy máme už a treba to zohľadniť. A, a zohľadniť. Ďakujeme, prerušuje rečníka predseda. Linda McEwen je ďalšou rečničkou. Ospravedlňujem sa, ešte doplňujúca otázka, pán Zeber. Rozumiem vám správne, takže ste spokojní s preverením tejto smernice o vode. Nechcete nové zákonodárstvo, pozrime sa ale teraz, čo sa deje napríklad v oblasti povodní. E, pravdepodobne ide o dopady klimatických zmien a pozrime sa aj na to, čo sa v tomto zmysle deje aj v iných oblastiach. E, vosu potrebuje, vodu potrebuje polnohospodárstvo, priemysel. Je tu naozaj veľký stres, napätie v tejto oblasti. Myslíte si, že máme dostatok e, prostriedkov. Nepotrebujeme ďalšie opatrenia, stačí nám e, rámcová smernica. A druhá doplňujúca otázka, budete sa zasadovať za to, aby budúce oblasť, budúca legislatívna oblasť e, na komunitárnej úrovni bude potrebovať viac prostriedkov do oblasti ochrany vod. Nemáme tu len rámcovú smernicu o vode, máme tu aj smernicu o urbánnych e, problém, problémoch a ďalšie tie sa veľmi ťažko implementujú. Musíme sa pozrieť práve na tú urbánnu oblasť. E, práve v tejto súvislosti e, sme riešili problémy pri prístupových rokovaniach do EÚ. Pri záplavách, treba povedať, máme tu e, rámcovú smernicu pre vody, ale aj pre morské prostredie. Musíme sa pozrieť, aké tieto dve fungovať v realite. Nebude to dokonale, ale chcel by som sa na to pozrieť dobrým horizontálnym spôsobom a myslím si, že otázka, ktorú ste položili, e, otázka finančnej podpory, je veľmi dôležitá. Mnohé otázky však musia byť nastolené na novo. Polnohospodárska politika, spoločná polnohospodárska politika, je to veľmi dôležité. štrukturálne fondy sú veľmi dôležité, takže budeme pracovať ruka v ruke. Tak, takto by mala vyzerať tá hra. Ďakujeme. Teraz má slovo Linda McEwen. Ďakujem, pán predseda, a vítajte, pán nominovaný komisár. Viete, aké dôležité sú tieto vypočutia nielen pre Európsky parlament, ale aj pre verejnosť európsku. Viete, aké sú významné. Množstvo otázok, ktoré, sa tu dnes, ktoré tu dnes odoznejú, sú inšpirované verejnosťou, takže mnohé naše otázky sú založené na problémoch verejnosti. Ja sa chcem spýtať, keď ste hovorili o vašej vízii, e, povedali ste, že nebudete váhať, otáľať e, s implementáciou. Ako si myslíte, že budete po piatých rokoch e, na, tom, na tejto pozícii bude vyzerať vaše posolstvo, vaše dedictvo, keď sa pozrieme na pána Dimasa, porovnáme to s tým, čo on zanechal. Čo si myslíte, že zanecháte vy? To sú tu dve nekonzistentné veci, to sú tie dve, dve minúty a tie, a tie otázky. Jedna z vecí, ktorú som chcel zdôrazniť a veľmi súvisí aj s mojim e, fungovaním komisára v tejto komisii, chcel by som ísť, e, chcel by som E, vytvoriť väčšiu pozornosť pre túto oblasť e, na politickej aréne. Je dôležité, aby tie veci boli politicky pochopené a podporené. Takisto verejná akceptovateľnosť je dôležitá. To, čo som zdôrazňoval ako svoje priority, nebudem sa k tomu vrácať, ale jedna z otázok, ktorá bola veľmi zložitá a kritická e, vo výskume a v mojom minulom portfóliu, že pozerať sa na otázky výskumu a vývoja treba robiť skôr takým balíčkovým spôsobom. Sme v ekonomike trhovej a veci, ktoré robíme pri spravovaní e, tu súvisejúcim s rastom a pracovným miestam, musíme e, prepojiť s ostatnými vecami, o, ktorých sa treba, o ktoré sa treba starať. A jedna z vecí je tu práve životné prostredie a myslím si, že tu som dobre kvalifikovaný, aby som tieto dve oblasti zlúčil. See, you have one more minute. Is that not nice? Máte ešte minútu. Poprosil by som eh, eh, službu, aby dali ten monitor 50 eh, cm na stranu, aby pán komisár mohol vidieť tie stopky. Toto sú veľmi dôležité veci, teda, kde by som mohol poskytnúť pridanú hodnotu, spojiť tieto veci, priniesť holistický prístup a pokúsiť sa, ja si veľ, veľmi presvedčivo myslím, že je tu množstvo manevrovacieho priestoru. Nie som niekým, kto by, kto by sa snažil vám e, e, poskytnúť niečo za pol roka, za rok. Je dôležité samozrejme, aby sme sa zameriali, zamerievali na dôležité veci, ale o čo tu ide, je e, ten, zá, e, ten výkon, tie výsledky za 5 rokov. A tu by som chcel naozaj dosiahnuť to, aby ste si toto obdobie pamätali ako obdobie, kedy sme spoločne e, odviedli pre životné prostredie tie správne veci. Ďakujem. E, Chris Davis. A e, ešte doplňujúca otázka. Budem si musieť zvyknúť na ten postup. Veľmi ma teší, že ste spomenuli pracovné miesta, pretože to je vždy vrcholnou prioritou práve v období krízy. Ako budete odpovedať tým, ktorí povedia, že si nemôžeme e, dovoliť peniaze teraz investovať do životného prostredia? Najprv musí zamestnanosť. Vlastne dostávame pracovné miesta na prvé miesto, keď budeme investovať do životného prostredia. To by malo byť, myslím si, každému jasné. Najlepší spôsob, e, ako to vysvetľovať, je pri tom celom príbehu o klimatických zmenách. Skutočná otázka, ak sa s týmito otázkami zaoberáte, len, ak život, e, len s klimatickými zmenami je tu realita. To je jediná, e, jediná výrazná vec. Áno, klimatické zmeny sú realitou, spôsobené ľudskými bytostiami, áno. A potom s tým spojené odpovede, to znamená, ako by mali reagovať podniky, sú všetky veľmi jednoduché. To znamená, kto bude e, na prvom mieste e, v oblasti pracovných miest v tejto oblasti, bude výťazom tohto procesu. A my sme, chceme ísť týmto smerom. Nepotrebujeme byť e, slušní, potrebujeme byť e, predpovidateľní a musíme mať dlhodobé stanoviska. Ak to dokážeme splniť, tak sme si odviedli svoju prácu. Ďakujeme. Ďalší je Chris Davis. Ďakujem, pán dezignovaný komisár. Možno, že nerešpektujete čas, ale páčia sa mi vaše slova. Mám dojem, že vaše slova vychádzajú zo srdca. Ale poznáte, môžete menovať niektorú konkrétnu osobu vo svete, ktorý má tak veľký, taký veľký potenciál e, pre presadzovanie životného prostredia, ako je to komisár pre životného prostredia. Uvedomujete si, akú dôležitú budete mať prácu, aký potenciál to ponúka, pretože budete riadiť nielen Európu, ale tak povedia celý svet. Otázka je, a budete len teda ďalších, len ďalším komisárom, ktorý bude presazovať smernice, alebo budete skutočným lídrom a budete advokátom v celom svete v prospech rozvoja týchto udržateľných environmentálnych postupov, ktoré podporujete. Takže ako to bude? Moja krátka odpoveď by bola áno, ale keďže mám dve minúty, Pokúsim sa e, trošku to rozvinúť. Jedna z vecí, o ktorej som si istý, ale neskôr sa ma na to možno spýtate, e, životné prostredie bolo te, v takej jednej nádobe, teraz sú tu klimatické zmeny a životné prostredie. Ale e, úprimne povedané, keď som si prechádzal celý ten materiál, ktorý je s tým spojený, myslím si, že je toho tak veľa, že mať jasnú víziu a prehľad, e, to by bolo niečo ako zázrak. Keď som sa spýtal svojho predchodcu, komisára Dimasa, koľko práce je v portfóliu životného prostredia, tak on povedal, toľko, koľko si budete chcieť. Ja si to veľmi dobre uvedomujem. Som v pozícii, že budem jedným z lídrom na svete. Ale chcel by som vás varovať, že my nie sme jediní, kto chápe, že svet sa mení a že nás čakajú dôležité zmeny v riešení e, nášho, problémov nášho krehkého sveta Možno, že niektorí e, to budú riešiť iným spôsobom, budú sa sústreďovať napríklad na ekologický rozvoj. Naše správanie, podľa mňa oboje je dôležité. Simultánny prístup v tejto oblasti je kľúčový, ale nemali by sme podceňovať to, že musíme náš program presadzovať dopredu a urobiť maximum, aby sme boli naďalej lídrami, ale ak niečo ako uh, Kodaň sa udeje, tak e, celkom iste by sme mali e, Nemali, sme, nemali by sme zrevidovať naše plány, len zrevidovať to, ako čo najlepšie zaangažovať aj ostatných. A z tohto pohľadu moja úloha v oblasti životného prostredia je veľmi dôležitá. Dodatočná otázka? máme postup e, v tom, čo robíme. Vy ste hovorili o tom, ako ťažko sa implementuje legislatíva. Je tu tak veľa, ktoré, čo sa v členských krajinách nepodarilo. Podľa mňa kroky komisie nemajú ten správny drive, sú príliš idealistické a uh, v, počas e, e, rady, samitu pre životné prostredie nikdy neboli e, takéto dôležité problémy primerane riešenie. Čiže budete vy tým nositeľom zmeny, budete presadzovať zmeny v komisii a ste pripravení ukázať prstom na chyby v implementácii pros- environmentálnej legislatívy? Môj prístup k tomuto by bol taký dvojúrovňový. Eh, e, Ak eh, príjmem legislatívu, tak ju musíme implementovať. Tu nie sú žiadne otázky, pretože pretože na tejto legislatíve sme sa dohodli, teda vy a členské krajiny, a členské krajiny sa zaviazali, že ju budú dodržiavať. Takže moja úloha je presadzovať e, túto legislatívu. To mám v úmysle urobiť. Na druhej strane je veľmi dôležité, aby som ponúkol pomoc členským krajinám, tam, kde je to možné, kde je nedostatočné chápanie, kde sa môžeme podeliť o naše znalosti, o dobré príklady a to robíme, aby sme týmto krajinám pomohli. E, v Slovinsku počas interviu mi položili otázku, na ktorú som tedy nemohla zodpovedať, ale e, v podstate otázka bola, či by som ako by som reagoval, ak by som mal e, konať proti Slovinsku. Na to môžem odpovedať veľmi jednoducho. Uh, budem konať tak, ako keby šlo o akýkoľvek iný členský e, štát. A viete prečo? Pretože je to v záujme slovenských občanov. You, ak sa budete pozerať na hodinky, tak možno sa vám podarí rešpektovať tento čas, hovorí pán predseda. Jag ställer frågan på svenska. Swedish, ja. Vi tar ett specifikt exempel om implementering REACH, EUs kemikalielagstiftning. Ett av största... Legislativa REACH, to je veľmi dôležité na to, aby sa v atmosfére neakumulovali e, tieto substancie. Vždy, keď dôjde k nejakému škandálu, ako chcete reagovať, čo budete robiť? definovanie e, škodlivých substancií, tak ako je to obsiahnuté v ríč, tak takisto sú obsiahnuté aj v definícii POPS e, zo Štokholmu. E, zamýšľate redefinovať tieto substancie? I will first tell you, uh, what I in principle... Najskôr by som chcel povedať, že by sme mali principiálne pristupovať k legislatíve, ktorú sme už prijali. Implementácia legislatívy nie je novým rokovaním o tom, ako má legislatíva vyzerať. Mali sme veľmi dlhé rokovania a potom sme dosiahli dohody. Túto dohodu treba teraz implementovať. A to v duchu, v akom bola prijatá. Ak sa ma teraz spýtate, či som rád, že na kandidátskom zozname máme tých 15 látok, 7 z nich je v prvej časti, e, zvyšné sú v prílohe číslo 14, tak poviem vám nie, vôbec nie som šťastný. Už som hovoril aj o tom, že s kolegom Tajanim, ktorý je spolu zodpovedný za túto oblasť, chceme spolupracovať, chceme e, v tejto oblasti odviesť kus práce. A ak budem potvrdený za komisára, chcem sa na túto oblasť hneď zamerať. Rovnako sme sa rozhodli, že naša prvá spoločná návšteva e, povedie do Helsing, kde sídli Európska agentúra pre kontrolu chemických látok. Chceme sa zasadzovať o implementáciu toho, čo bolo prijaté. Ak sa ma spýtate, či som spokojný s tým, čo máme teraz na stole, tak poviem, že nie. I will use the technology of microphones. Um, Teraz budem využívať mikrofón, to je veľmi dobrá technológia. Druhá časť otázky sa týkala PBT. Veľa členských štátov nie je spokojných so súčasnou definíciou a v roku 2008 Komisia o nanomateriáloch vyhlásila, že súčasná legislatíva je dostačujúca. To však znamená, že my sa snažíme chytať plankton sieťov na veľryby, ale tým situáciu nevyriešime, pripravujeme revíziu. In three hours we will learn. Uh... Za tri hodiny sa to naučíme, Vary, hovorí pán komisár. Hovorili ste o kritériách OPBT, to je príloha číslo 14 s kolegom Tajánim. S kolegom Tajanim sme sa rozhodli, že ak budeme potvrdení, že sa na to budeme zameriavať, že sa vynasnažíme riešiť tie definície, ktoré už existujú. Moje principiálne stanovisko je také, že keď sa hovorí o tých látkach, či už ide o mutagénne, reprotoxické alebo rezistentné bioakumulačné látky ako PBT, tak my by sme mali vedieť, o aké látky ide, o akých látkach sa hovorí. Sú to vysoko nebezpečné látky a preto by sme mali aj takto k ním pristupovať. Ďakujem. Thank you. Um... Thank you. My... Ďakujem. Aj e, ja som sa chcela spýtať na implementáciu, o ktorej sa tu už niekoľkokrát hovorilo. A vy ste odpovedali skôr všeobecne a preto ja chcem zmeniť trošku svoju otázku v správe o odpade, ktorú sme dostali od komisie v novembri 2009. E, sú isté prípady, napríklad týkajúce sa ilegálneho skladovania odpadu a sú tu takisto isté veci, ktoré sa týkajú aj ďalších ilegálnych aspektov v tejto oblasti. To znamená, že e, tu nám môžeme konštatovať, že naozaj legislatívne akty nie sú správne implementované. E, Chcem povedať, že z pohľadu občanov to, že sa neimplementujú právne akty, spochybňuje aj budúce právne akty. Bohužiaľ, e, s nami sa zaobchádza rovnakým spôsobom. Aj nám vzali mikrofón pán dezignovaný komisár. E, chcem povedať len toľko, že v súčasnosti nemôžete odo mňa očakávať, že poznám všetky prípady. Viem, že tu e, došlo k mnohým prípadom, že je tu mnoho procesov, máme 500 až 600 sťažností každý rok, to je reálna situácia. Ja však urobím všetko, čo bude v mojich silách, aby som na jednej strane implementoval všetko, čo bolo schválené, na druhej strane však musím povedať, že predovšetkým v druhej polovici mandátu e, sa budem lepšie orientovať v celej problematike. To je skúsenosť, ktorú som získal v priebehu tohto mandátu. Čiže na začiatku som trošku tápal, ale musím povedať, že v druhej polovici funkčného obdobia už som si bol úplne istý. To znamená, že my musíme teraz zadefinovať právne akty tak, aby boli implementovateľné a konkrétne, pretože to je v záujme zachovania prírodného bohatstva. Ďakujem a teraz položím dodatočnú otázku. Ja stále ešte som si od vás nevypočul to, na čo som sa pýtala. Chcela som počuť, že prioritou vašej práce je skutočne implementácia právnych noriem. Možno, že by sme mali mať nejaké moratórium na vznik nových právnych predpisov, kým staré nie sú riadne implementované. Takže keď hovoríme o prioritách, odpovedá pán dezignovaný komisár, tak to by znamenalo, že to vary nebolo prioritou v minulosti. Môžem vám však slúbiť, že e, transpozícia a implementácia budú mojimi hlavnými prioritami. Ja sa budem na to zameriavať, pretože som presvedčený, že iba implementovaná legislatíva je skutočnou legislatívou v prospech životného prostredia. Ak ju neimplementujeme, tak to nemá žiadny zmysel. Ja nebudem zriadovať žiadne moratória, vyhlasovať žiadne moratória. My si však musíme všetko poriadne pripraviť tak, aby právne predpisy boli dobré, užitočné a predovšetkým konkrétne a implementovateľné. Za GUE teraz Sabine Wills. Podľa vás pri rozvoje globálnej politiky a mechanizmov by mala Európa prevzať vedúcu úlohu a trvalo udržateľnú budúcnosť pre všetkých by mala vytvárať práve ona. Aké konkrétne mechanizmy tu vnímate? Chcete ekologicky zodpovedné hospodárstvo prostredníctvom väčšej miery regulácie, alebo e, sa spoliehate na samotný trh. A ešte by ma tiež zaujímalo, čo si myslíte o transfere vedomostí bez patentov do rozvojových krajín. Uh... To boli štyri otázky v jednej. Myslím si, že v svojej podstate tu hovoríme o oblasti, ktorá je medzinárodne veľmi prepojená. Ako som už bol povedal v úvode, je to svet globálny a e, má dopady na mnohé veci, za ktoré sme my zodpovední. Takže tieto dopady sú tiež globálne. To treba mať na pamäti. E, OSN e, a jeho program pre životné prostredie Komisia pre trvalo udržateľný rozvoj OSN, to sú naši partnery a my sa zapájame do skutočného procesu a skutočné výsledky e, e, nám e, napríklad prostredníctvom Kodanskej konferencie ukazuje, ukazujú, aké, aké, ako, do akej hlbokej miery sme tu zainteresovaní. Medzinárodná spolupráca by mala byť v centre nášho prístupu k riešeniu životného prostredia a, a keď sa pýtate na to, ako by som pristupoval k nástrojom založeným na fungovaní trhu, mám tu určitý Mimochodom chcem vám povedať, že všetko, čo tu mám pred sebou, je napísané e, rukou. Nemyslíte si, že sa pozerám na nejaké iné texty. Chcem vám tu ukázať holistický prístup, ktorý ak má byť efektívny, potrebuje politické vedenie, verej, verejnú akceptovateľnosť, politické iniciatívy eh, na strane dopytu a ponuky, infraštruktúra, financovanie, trh, pretože sme v trhových ekonomikách, ceny, náklady, technologický vývoj. Všetko toto spoločne funguje. V určitých prípadoch eh, trhové nástroje efektívne sú, niekde je lepšie regulovať Myslím si, že by sme sa na to mali pozerať e, opatrne, ale tento holistický prístup k riešeniu problémov je jediný možný. Všetko iné nám neprinesie úspech. akákoľvek z týchto oblastí prinesie problém, som presvedčený, že problém bude všade. Ja, ich habe jetzt verstanden, dass Sie der po, po, po, pochopila som, že deregulácii nechcete dať prednosť, ale chcem sa spýtať, ako vidíte, program Európy pre budúcnosť, pre prestavbu e, oblasti životného prostredia, pre miesta pracovné, ktoré by mali prísľub pre budúcnosť. Zasadili by ste sa pre tak, o takýto investičný program pre budúcnosť? Nepovedal by som, že e, regulácia, by bola mojou nejakou prioritou. Mala by sa použiť, tvrdím, ale moja pozícia, keď hovoríme e, emisie CO2 z, z vozidel, bol som za striktné regulovanie. Na druhej strane som tiež bol za to, aby sme e, urobili všetko, čo môžeme pre, pre e, priemysel, e, pre tento typ priemyslu výroby vozidiel, pretože zatláčame ich do úzadia. Musíme im pomôcť prekročiť tak, také, tak povediať, mŕtve údolie, takže všetko by malo ísť ruka v ruke vo verejnom sektore verejne sme tu na to, aby sme mali pomáhať prekračovať tieto, tieto zložité situácie. Aby e, e, sa postavili na svoje nohy. Taká je naša úloha, ale nemeňme potom pozíciu. Mali by sme byť striktní v našom regulovaní. Pravidla by mali byť striktné, ale predpovedateľné. Ďakujem a teraz je tu za EFD pán, Nut- e, pán e, Nutel. Ďakujem. Začal by som snať e, tým, že každému by som zaželal veľmi šťastný a veľmi chladný nový rok. Zdá sa, že je, som tu jeden z mála tých, ktorí, so, ktorý som, o, o, bol tým, ktorý podľa vás vil na mesiac, keď sa tu začalo hovoriť o tom tzv. oteplovaní klimatických zmenách ideme proti zdravému rozumu a vede, keď sa pozrieme za posledných 100 tisíc rokov na e, túto zemegulu, boli vždy masívne výrazné zmeny a samozrejme aj globálne trendy e, ochladzovania. Takže je tu naozaj e, dôkaz, dôkaz, že za celých tých 100 tisíc rokov to boli ochladzovania. Možno, že nemyslíte si, že by sa mohlo aj e, trochu pochybovať o tom, že človek dokáže zmeniť e, klímu? keďže som sa pred e, e, tým zaoberal výskumom a vývojom e, v svojom portfóliu, tak musím dodať, že vedci nikdy nesúhlasia vo všetkom. Ak máme v určitej oblasti prevládajúci názor, tak je to oblasť klimatických zmien. Máme tu Medzinárodnú komisiu pre klimatické zmeny, kde je 600 špičkových vedcov zo celého sveta, ktorí súhlasia s touto tézou ale sú to aj iní, ktorí s tým nesúhlasia. Ale v žiadnej z týchto oblastí nemáme takú mieru prevládajúceho názoru. Moja odpoveď na vašu otázku by mohla byť tak trochu provokatívna, myslím si. Povedzme, že máte pravdu a ja sa mýlim. Alebo inak povedané, ak, čo by sa stalo, ak vy by ste mali pravdu a ja sa mýlim, tak iné politiky, ktoré máme, sú aj naďalej e, správne? že všet, vo všetkých oblastiach sa snažíme chrániť životné prostredie. Áno, aj tak treba chrániť životné prostredie. Ak aj by to bola nesprávna teória, hoci si to nemyslím, nemyslím si, že... Myslím si, že politiky by aj tak mali zostať rovnaké. Ak sa však, však vymýlite, a ja mám pravdu, a budeme nasledovať rady niektorých tých vedcov, aké budú, aké budú následky. Myslím si, Odpovede je jasná. Ak by sme ich nesledovali, tieto podnety, bola by tu jasná katastrofa. Nemusíme sa púšťať do takéhoto nebezpečenstva. Nemyslím si, že by to bola ekonomická kríza, e, keď sa začneme poučovať len v situácii, keď kríza bola prihlboká. Myslím si, že máme dostatočne vysokú mieru politickej zodpovednosti, že na tieto otázky budeme včas reagovať. Okay, well, about... Najprv tu hovoríme o konsenze. A čo tých 30 tisíc vedcov, ktorí podpísali deklaráciu proti? Je to naozaj e, zmysluplné ničiť ekonomiky, pretože e, máte tu zelené dane. Všetko to vychádza z vedy, mimochodom z vedy, ktorá ktorá je veľmi, veľmi ne, nejasná. Vychádza to z nejakých počítačových e, modelov. Je to naozaj vhodné kvôli takejto nejasnej, dubioznej vede e, dávať do e, rizika ľudské životy? Naša počítačová metodológia si, myslím si, za medzičasom veľmi vyvinutá. Čo som však chcel povedať, nikto nechce pracovať proti e, podnikom, proti podnikateľskej sfére Ide tu o to, aby sa logika vysporiadala s tým prevládajúcim názorom, že by sme mali vstúpiť do novej priemyselnej evolúcie, ktorá by mala tú logiku pretaviť do, do zapracovania nákladov na životné prostredie do našich kalkulácií. Ak na začiatku našej logiky to zinternalizujeme, to, čo používame my ako spotrebitelia, mali by sme to zaplatiť, potom si myslím, že ideme smerom k trvalo udržateľnému vývoju a to by bola moja odpoveď. A pokiaľ ide o tie dane, ktoré ste spomenuli, nebojte sa, vlády si vyberú dane akýmkoľvek spôsobom. Ak si to vyberajú zo zelených zdrojov, je to podľa mňa lepšie než z iných, ale e, to nie je podstatné. Ďakujem. A teraz druhé kolo otázok. E, otázky ktoré začne klásť ako prvá Ania Weiss Gerber. Pán Potočník, moja otázka sa e, netýka nedostatku implementácie, ale rozdielov v implementácii v rôznych krajinách. Ambiciozná európska ekopolitika by, by mala chrániť životné prostredie cezhraničné, ale na druhej strane by tu mali byť aj rovnaké e, podmienky hospodárskej súťaže. Oba ciele však idú proti sebe, keď tie smernice, predovšetkým tie smernice, inak vykladáme, inak implementujeme v členských krajinách. A keď je tento výklad naozaj extrémne rozdielný, napríklad smernica o kvalite ovzdušia vždy závisí od e, na, toho, na, koľko meracích staníc je na koľkých miestach. Takisto, pokiaľ ide o meranie hraníc e, škodlivým, tak opätovne tisíckrát rozdielne sa to meria. Pán Potočník, chcem sa vás spýtať, povedali ste, že chcete investovať všetko do toho, aby sa zákony aj e, implementovali. Ako chcete dosiahnuť to, aby komisia sprevádzala celý tento proces monitoringom a aby e, sa postarala o to, aby tieto rozdiely e, zmenšili, aby sme mali rovnaké konkurenčné podmienky? Very good question. Veľmi dobrá otázka, <clears throat> pretože odpoveď je veľmi ťažká. Znovu niečo, čo som sa naučil v tomto procese, je to, že niektoré informácie a analýzy dát sú na veľmi nízkej úrovni a toto je oblasť, na ktorej chcem popracovať. Nové databázy, ktoré vytvárame a dávajú nám lepšiu informovanosť, eh, podľa mňa to bolo vytvorené v roku 2008, táto databáza mali by sme ju posilniť čo najskôr navštívim Európsku agentúru pre životné prostredie v Kodani a skutočne dôsledne preštudujem to, čo by sme mohli e, zlepšiť, pretože iba dobré informácie a dobré rozhodnutia sú tie správne, príprave legislatívy a keď budeme revidovať všetky tie veci, ktoré, ako vieme, že toto je bežná časť e, našej práce, toto musíme brať do úvahy, teda e, inteligentnejšie nariadenia, rovnaké podmienky, a štandardy a tiež sa musíme pozrieť na potreby a regionálne e, rozdiely, kde sú dobré argumenty. Toto by malo byť súčasťou Eh, našej logiky a tiež aj tomu musíme v budúcnosti vedovať pozornosť. Popri, popri e, cezhraničných problémoch životného prostredia sú tu samozrejme aj také, ktoré sa dajú riešiť aj na národnej úrovni, aj by sa tak malo diať. E, mnohí e, poslanci e, e, sa zaoberajú výrazne mnohými usmerneniami, kde sa pridávame k hlasom tých, ktorí hovoria, že sa to dá lepšie riešiť národne, A tu moja otázka, ako sa osobne vy staviate e, k smernici o ochrane e, pôd v tejto súvislosti. Aký máte názor? I think it's, uh... Myslím, <clears throat> že keď som na začiatku povedal, že nechcem využívať subsidiariatiku na ospravedlnenie, tak nechcem, aby to bolo ospravedlnenie pre nečinnosť, ale na druhej strane ponúknem pomocnú ruku v implementácii všetkých členských krajinám. Keď sme hovorili o solidarite, e, čo je teda z roku, e, právny akt z roku 2006, toto bude určite jedna z mojich prvých ciest, kde sa pokúsim vidieť, ako riešiť otázku v rade. Vieme, že 5 krajín je proti prijatiu tohto právneho aktu a tým pádom nemáme kvalifikovanú väčšinu na, to, na prijatie. Ja by som nechcel zrušiť smernicu o pôde alebo ju stiahnuť. Toto je téma, ktorá je v európskom záujme. Podľa mňa táto oblasť nie je celkom dobre pokrytá. Určite niektoré členské krajiny si počínajú veľmi dobre, ale my toto nechceme e, smernicou o pôde nejako spochybniť. Chcela, chcel by som vás pozdraviť a položiť vám konkrétnu otázku. Medzi vašimi prioritami je podkračovanie 6. programu, ktorý sa končí tento rok. Chcete sa zaviazať pred parlamentom, že predložíte 7. environmentálny európsky program, ktorý by uzavrel to, čo nevyriešil 6. Pýtam sa vás to preto, lebo čas plinie a vznikajú tu isté pochybnosti nevieme, nie je jasné, či tento program bude e, pokračovať. Myslím si, že teraz si nemôžeme dovoliť pochybnosti po kodaní, musíme konať a musíme prijať záväzky pred parlamentom. Six... Ďakujem. To, to, to 2012. b, do roku 2012 máme dva veľmi dôležité body. Externú nehodnotenie zo strany Európskeho parlamentu, ktoré sa koná. A potom tu máme ešte vlastne environmentálny rámec. Rovnako sa pripravuje aj štát bilancia stavu európskeho životného prostredia, ktoré pripravuje Európska agentúra. E, my teraz musíme sa zamerať na prípravu záverečnej analýzy. Naše e, Mám, vlastne máme akési orientačné línie do septembra 2011, ale otázka bola konkrétna. Čo si myslím o 7. environmentálnom programe? Na základe línie, ktorá bola pripravená, vy všetci veľmi dobre viete, aká by bola najlepšia odpoveď, ktorú by som vám dal. Formálne sa nemôžem zaviazať k ničomu, pretože budeme musieť hovoriť o inteligentných právnych úpravách, ktoré treba naplniť. Potom tu však máme stratégiu udržateľného rozvoja a táto stratégia dúfam, že bude trvať do roku 2020. Práve preto sa nazdávam, že 7. akčný program by mal byť príležitosťou na to, aby sme detailne hovorili o niektorých témach. A teraz, keď je to vo fáze rozhodovania, myslím si, že je to výhoda, pretože môžeme hovoriť o budúcich témach. To znamená, a to je môj názor, nie je to formálny záväzok, ale myslím si, že toto bude najlepší spôsob, ako postupovať. Ďakujem. Dúfam, že vaša nádej bude skutočným záväzkom a morálny záväzok sa stane reálnym záväzkom. A pokiaľ ide o jednotlivé štáty, tak tie majú veľmi laxné politiky v oblasti životného e, prostredia. Niektoré znečistujú vzduch a nerobia nič, aby sa to zlepšilo. A máme už opatrenia na to, aby e, komisia mohla e, štát, voči štátom energicky konať. Máte predstavu o nejakých opatreniach, ktoré by sme mohli e, aplikovať na tie laxné štáty v tejto oblasti? Jasne na hraniciach pravidiel zľahka prekročený čas Ideme ďalej. Holger Kramer. Ja, herr äh, komisár. Ähm, um Vážený pán komisár, mne ide o otázku äh, byrokracia. Äh, za posledné roky tu bolo množstvo smer, smerníc, ustanovení, ktoré vôbec nedosiahli svoje ciele, ale vytvorili novú byrokraciu. Dá sa vychádzať z toho, že pri iniciatívach, ktoré nám predložíte za budúcich 5 rokov v oblasti ušetrenia nákladov a odhadov e, nákladov, praktickosti a vyhnutia sa dvojitému, dvojitej regulácii e, bude nejaké zlepšenie e, oproti predchodcom. A vidíte tu možnosti určitých politík možnosť pozastaviť tú, tú regulačnú aktivitu a využiť to, čo už máme, nepokračovať ďalej. Uh, Dopadovej štúdie, ktorú práve realizujeme a podľa mňa táto by mala byť e, vlastne impulzom pre to, aby sme brali vážnejšie environmentálny komponent. E, toto musí byť tiež veľmi prítomné a naša prítomnosť e, je tu dôležitá. Komplikovaná legislatíva, veľmi nákladná legislatíva, ktorú vopred vieme, že je to nepresaditeľné, to nie je v záujme nikoho. Celkom iste to nie je v záujme životného prostredia ako takého. To ale neznamená, že by sme sa nemali pozerať na všetky možnosti. Našou úlohou je chrániť životné prostredie. To je prvé, prvoradé. Potom sa musíme pozrieť, ako čo najlepšie toto dosiahnuť v, v rôznych oblastiach, ale uh, význam je spojený s jednou z tém a úprimne povedané, e, ja som veľmi nespokojný, pokiaľ ide o môj súčasný mandát. Skutočne som sa pokúsil maximum každý deň som robil teda maximum preto, aby sme išli týmto smerom a jediný, jedinú vec, ktorú môžem povedať, že na konci mandátu sú podmienky také, že môj následovník má ideálnu pozíciu, aby zjednodušil výskum pretože povedomie je tak vysoké a sú tu jasné vízie toho, čo treba zmeniť. To teraz je, tak povediať, na stole. Čiže eh, aby ste pochopili princíp myslenia v tejto oblasti, tak to vysvetľujem. Áno, inteligentné nariadenia, zjednodušenie, eh, znižovanie byrokracie, to musí byť súčasťou našej filozofie, ale uh, Nemali by sme zabúdať ani na to, že ja som zodpovedný za životné prostredie, vy sedíte vo výbore pre životné prostredie a musíme robiť maximum, aby veci boli udržateľné do budúcnosti. Právne akty je jedným z typických príkladov, na ktorom sa pracuje. E, priemyselné emisie, tam pracujeme spoločne. Pán komisár nestihol e, dopovedať. Môžem, pán komisár, e, od vás mať prísľub, že žiaden e, zákon neopustí vašu komisiu bez toho, že by bol podrobený dôkladnému zváženiu e, následkov? Áno, takto by to malo byť. Každá legislatíva by mala byť dôkladne posudzovaná, pokiaľ ide o jej dopady. Dankeschön, Esther de Lange. Ďakujeme Ester de Lange. Ďakujem, vážený pán kandidát. E, chcem sa spýtať e, na biodiverzitu, čo by mala byť vaša priorita, aj priorita tohto parlamentu. Jeden z našich hlavných nástrojov je Natura 2000. Asi 120 postupov pre porušenie pravidiel v členských krajinách predbehlo, pretože, ako už povedali kolegovia, E, niektoré z týchto štátov nedostatočne implementovali legislatívu a tieto štáty treba potrestať. Ale v iných prípadoch je tomu tak preto, že určité krajiny e, zápasia s určitou legislatívou, majú veľmi vágne definície. Ako to merať, ako to merať ako, aké sú dopady? Mnohé, mnohé e, legislatívy sú z roku 1979 a neberú do úvahy klimatické zmeny chcete, plánujete revíziu tejto legislatívy novými návrhmi alebo dáte členským krajinám nové návody, aby sa definície vyjasnili alebo im navrhnete e, využitie najlepších e, zistených praktík? Odpoveď mm, sa týka z druhej časti vašej otázky. Chcem teda ísť takýmto smerom, ale aby som bol trošku presnejší, myslím si, že biodiverzita je naozaj veľmi komplikovanou otázkou. Máme tu naozaj škálu veci, ktoré treba brať do úvahy a jedna z nich e, spočíva v implementácii legislatívy, kde niekedy legislatíva je jasná a natura je teda jasná, takisto aj smernice o životnom prostredí. E, Slovinsko má 33,5% v nature, ale je to teda naozaj dobrá oblasť, e, ale keď sa pozrieme na otázky implementácie, ide o implementáciu v zmysle e, legislatívy, ako bola vypracovaná a všetko, čo sa robí v oblasti natúry, musí to byť urobené e, v záujme zachovania životného prostredia. To ale neznamená, že e, niektorá z činností v tejto oblasti je nepovolená. E, v mnohých prípadoch eh, sú tu dobré príklady, ako ste povedali vy, na ktoré, ktoré by sme mali rešpektovať a nasledovať a celkom iste pôjdeme. Ja mám v mysle ísť takýmto smerom, aby sme sa podelili o znalosti z dobrých príkladov. A na druhej strane by som osobne chcel navštíviť niektoré z krajín, ako napríklad Holandsko alebo Nemecko, kde som sa naučil, alebo kde som zistil, že väčšina príkladov postupov, ktoré spôsobili to, že tu existujú aj zlé oblasti. A chcel by som teda vedieť, aký je skutočne dôvod problému, aký je teda ten problém. To je podľa mňa ten správny prístup. Uh, Ďakujem pekne za to, že máte taký proaktívny prístup a že chcete byť takým e, vedúcim predstaviteľom v Európskej únii, ale e, ciele v roku 2010 nie, skôr to budú ciele roku 2015. Aké veci potrebujú hlavne zmeniť v Európskej únii, aby sme si uvedomili naše ďalšie ciele v biodiverzite, aby sme ich zrealizovali e, v porovnaní s tými, ktoré sme doteraz nezrealizovali. Koniec otázky na prvú otázku e, koniec odpovede na prvú otázku je, že nemám v úmysle teda meniť legislatívu, ale odpoveď na vašu otázku, ktorú kladiete, je implementácia legislatívy. Tam kde sme identifikovali oblasti, kde musíme z, e, zrýchliť našu prácu. Teda implementácia je prvá vec. Druhá vec, e, vyplniť existujúce medzery, napríklad v živočíšnych druhoch a v pôde. Potom zlepšenie znalostí. Máme veľmi slabé chápanie, nedostatok znalostí e, neistota, pokiaľ ide o hodnotu biodiverzity, náklady a, a riziky, rizika vyplývajúce zo straty živočišných druhov. Toto je taký holistický prístup, kde musíme implementovať túto logiku napríklad v oblasti um, námorne, morskej politiky a podobne. Ďakujeme. Teraz má slovo pani Kadenbach. Vážený pán Potočník, my ako e, výbor, ako Európska únia sme tak povediac v prvej línii boja za životné prostredie a v Európskej únii je to osobitnou výhodou, že v tomto smere máme my e, tú priekopníckú úlohu na, tej, na tejto planéte. Na druhej strane máme však naďalej problémy komunikovať ľuďom tieto naše výhody, Mám tu napríklad na mysli situáciu pri zavedení e, zákazu ži- klasickej žiarovky. Ako zamýšľate v budúcnosti pri nových ekologických témach v mnohých oblastiach sa musia odhadovať pri e, dopade, e, budú s ľuďmi vnímané ako zásah do ich privátnej sféry. Aké komunikačné stratégie budete mať, aby ste mali takýto pozitívny prístup? Yeah. Again, not an easy question. E, nie je jednoduchá otázka. Myslím, že najdôležitejšie je to, aby sme pochopili, keď diskutujeme o tejto otázke, že čokoľvek urobíme, musíme mať na zreteli nie len zajtrajšok, ale aj dní potom. Čiže dlhodobá vízia jednoducho často nie je braná do úvahy. Musíme byť tiež opatrní, pokiaľ ide o príjmanie týchto opatrení, keď riešime veci, ktoré sú nezvratné. Keď riešime veci, ktoré sú nezvratné, tak škoda jednoducho je urobená a nedá sa napraviť. Musíme využívať tiež komunikáciu s verejnosťou. musíme mať verejnú mienku na našej strane. To je ťažké, ale najlepšie sa dá dosiahnuť dobrou politikou a dobrými rozhodnutiami. Toto je najlepšia komunikácia. Ak verejnosť chápe, to ale znamená, že musíme vysvetľovať na jednej strane poctivo, úprimne a nezneužívať to, čo sa často stáva. Čiže musíme konať poctivo a vysvetľovať to, že nie sú tu regionálne, obchodné alebo iné, akékoľvek iné záujme. Musí to byť čistá pravda, v ktorú veríme. Samozrejme, že najlepšie stratégie a najlepšie implementačné metódy musia ísť ruka v ruke. Nie je to však celkom ľahko komunikovateľné, pretože musíme vychádzať z viacerých aktérov, keď napríklad myslím na otázku hospodárskej súťaže, keď e, opatrenia životného prostredia sa v podnikom komunikujú tak, že by mohli obmedziť ich konkurencieschopnosť, na druhej strane by malo z toho profit obyvateľstvo. Ako chcete zlúčiť tieto dve záujmové skupiny? Nie len ľudia, ale aj podniky by mali pochopo- pochopiť, že že toto je čoraz e, jednoznačnejšie v dnešných dňoch. Niečo, čo vyplýva samo zo seba, e, je úplne jasné. Ak e, budeme logickí a dôslední v týchto posolstvách, ak poskytneme vedecké databázy, ak budeme mať viacej znalostí, potom verejná mienka začne chápať, čo, o čo sa snažíme ale v otázkach životného prostredia sme podľa mňa na tom celkom dobre. Pozrieme sa na európsky barometer, ako sa teda analizuje táto oblasť, tak podľa mňa sme na tom dobre a ja som teda jeden z mála tých šťastných ľudí, ktorí sú e, medzi tými, ktorí sa zaoberajú najdôležitejšími e, oblastiami pre Európu, teda výskumom a vývojom a životným prostredím. Äh, Janoš Oda. Ďalším je Janoš Ader. Ďakujem, pán predseda. Vážený pán kandidát, Zabrániť cezhraničnej kontaminácii to je jedna z najdôležitejších oblastí, kde musíme pracovať v budúcich rokoch na veľmi striktných normách. Súhlasíte s tým so mnou? Dúfam, že áno. Uvediem príklad. Pred desiatimi rokmi e, jedna firma, e, ktorá v Rumunsku pracuje v zlatých baniach, e, kontaminovala rieku Tisa kianidom spôsobilo to obrovské environmentálne škody. Ľudia, ktorí žili na brehoch tejto rieky, mali obrovské straty. Po desiatich rokoch teraz chcú otvoriť nové bane a používať rovnakú technológiu. Myslím si, že táto technológia by mala byť zakázaná v celej EÚ. A nakoniec už v Českej republike a v Maďarsku takúto metódu zakázali. Súhlasíte s tým a podporujete takéto úsilia? Ďakujem. I think that in essence you are right. So... Áno. Musím povedať, že máte plnú pravdu. Príroda a dopady znečisťovania prírody v rozličných oblastiach, vy ste hovorili o jednej, nepoznajú hranice, nerešpektujú hranice. V prípadoch, keď tieto dopady majú cezhraničný účinok, máme veľkú výhodu v tom, že dokážeme tieto problémy riešiť práve aj zo spoločného hľadiska a spoločnými silami členských štátov Európskej únie. Takisto komisia vie, čo má robiť a síce musí sa držať toho, na čom sme sa dohodli, podľa právnych dokumentov, ktoré sú v platnosti a podľa eh, limitov, ktoré tieto právne akty majú, napríklad pri hodnotení smernice o dopade na životné prostredie, rovnako pri hodnotení smernici e, o stratégii pre životné prostredie SI. SIA, ak sa nemýlim. Tieto texty stanovujú, že ak sa objaví nejaký program alebo projekt, mali by sme dozerať na to, aby práve tie právne časti textov, ktoré sa týkajú týchto aspektov, boli splnené. Ide tu teda o tie činnosti, ktoré musia byť právne podložené a schválené. Niečo sa implementuje na úrovni členských štátov, ale ak dochádza k nejakým cezhraničným dopadom, je správne, aby sme sa na celú vec pozreli zo širšieho hľadiska. Eh, tisztelt jelölt úr, engedje meg, hogy vitatkozzam. Pán Potočník, pozrite sa. Ľutujem, ale nesúhlasím s vami. E, musím s vami nesúhlasiť, pretože tieto pravidlá existujú a už 10 rokov nám nepomáhajú. Takže riešením nie je aplikovanie noriem, ale tvorba nových noriem treba úplne zakázať tieto technológie e, kianidu, pretože toto nebezpečenstvo tu stále existuje. Opakujem, pán komisár, treba zakázať túto technológiu získavania zlata v baniach. Ak nie, tak tu je nebezpečenstvo, že sa opätovne kontaminujú naše pôdy, naša voda, že sa ohrozí biodiverzita a ohrozia sa ľudia. Ja som si myslel, že vaša otázka nebude priamo takáto konkrétna. Vnímal som to všeobecnejšie. Áno, máme smernice, ale ak dochádza k nejakému jasnému konkrétnemu problému v oblasti životného e, prostredia, je potrebné prijať konkrétne kroky. Ak treba niečo zakázať, treba to zakázať. E, teraz vám môžem povedať iba toľko, že to je moja principiálna pozícia. Ja som to skôr vnímal širšie, všeobecnejšie tú vašu otázku. Ale v podstate chcem povedať asi toľko, že je potrebné legislatívu implementovať, ak existuje. Ak ju nemáme a vidíme, že dochádza k ohrozeniu životného prostredia, tak je treba jednoducho konať. Musíme vedieť jasne povedať, že napríklad ak je potrebné novu zasadnúť, získať informácie, údaje, čo najlepšie pochopiť problém a potom ho riešiť. Ďakujem a teraz prejdeme k tretiemu kolu otázok. Prvý je Gaston Franco za EPP, nech sa páči. Ďakujem, vážený pán dezignovaný komisár. Hovorili sme o vode, hovorili sme o vzduchu a ja teraz chcem spomenúť lesy. Vážený pán dezignovaný komisár, chcete podporiť vytvorenie skutočnej integrovanej lesnej politiky v, le- v Európe? Čo chcete urobiť na presadenie e, trvalo udržateľnej lesnej politiky v Európe a podporovať efektívne využívanie a lepšiu mobilizáciu prírodných zdrojov, predovšetkým dreva a biomasy? chcete vytvoriť kritérium udržateľnosti aj pre biomasu? Ďakujem. That is pretty, uh, pretty uh, I will try to cover as much as I can, but... Uh... Pokúsim sa uh, na túto otázku odpovedať čo najpodrobnejšie. Lesy sú veľmi dôležité, lebo zaberajú 30 povrchu Európskej únie. To znamená, že takisto súvisia s klimatickými zmenami aj s ochranou životného prostredia. Myslím si, že na tom sa môžeme všetci zhodnúť. Z medzinárodného hľadiska si myslím, že je potrebné urobiť všetko preto, aby sme zabránili odlesňovaniu. musíme sa zamerať na všetky činnosti, ktoré by k odlesňovaniu a ktoré môžu tomuto javu zabrániť. V Európskej únii vieme, že disponujeme bielou knihou o klimatických zmenách od júna 2009, o tom ďalej diskutujeme. Rovnako máme zelenú knihu, ktorá sa pripravuje práve, sa v nej hovorí o ochrane lesov a čo skoro ju dostanete aj vy do rúk, to sú teda najdôležitejšie doklady pre konštruktívnu a širokú diskusiu v tejto oblasti, no a my by sme mali v tejto oblasti jasne dospieť k poznaniu toho, akým spôsobom implementovať alebo aktualizovať stratégiu ochrany lesov v Európskej únie. únii. Rovnako by sme mali nájsť odpoveď na otázku, či rámcová smernica o lesoch je ten najlepší spôsob, ako tento problém vyriešiť. Rovnako potrebujeme veľmi podrobné informácie o tom, aká je reálna situácia v oblasti ochrany lesov, čiže my lesy musíme chrániť a musíme disponovať informáciami. Ďakujem, pán komisár, za vašu odpoveď. E, vidím, že vy vnímate význam tejto otázky, ale ja budem veľmi pozorne všímať si opatrenia a overovať si, či e, tie rozhodnutia, ktoré my schválime, budú rešpektované, predovšetkým monitoring boja proti odlesňovaniu. Here repeat, uh, few times, yes, yes. Ja mám teraz minútu na to, aby som stále zopakoval áno, áno, áno. Áno, máte pravdu. Práve toto musíme robiť. Z medzinárodného hľadiska musíme zohrávať našu úlohu zásadným spôsobom. Rovnako tu máme niektoré veci, ktoré boli schválené kodaní a máme tu napríklad aj financovanie a otázky spojené s financiami. E, teraz musíme schváliť legislatívu proti nezákonnému vyrúbavaniu lesov. My jednoducho nemôžeme robiť všetko, e, cez FLECT máme prvú bilaterálnu dohodu s Ghánou a to je postup, ktorý chceme aplikovať aj v budúcnosti. Je to však postup, ktorý má isté obmedzenia, tak si myslím, že tento postup due diligence je veľmi správny. Ďakujem Viktorio Prody. Ďakujem, pán predseda. Ja by som privítal pána komisára Potočníka, s ktorým sme mali veľmi dobrú spoluprácu v predchádzajúcom mandáte. S uspokojením konštatujem to, že to, čo ste povedali o pôde a o potrebe vrátiť sa k smernici, aj preto, že je evidentné, že pôda má obrovský význam nielen ako zdroj uhlíka, ale aj ako potenciálny uvoľňovač skleníkových plynov. Teraz musíme myslieť predovšetkým na klimatické zmeny. Preto musíme pôdu udržiavať e, v dobrom stave a práve v tejto súvislosti je venovať veľkú pozornosť. Preto by som chcel poznať vašu reakciu na tieto oblasti. Ďakujem. Som veľmi rád, že sa vám so mnou dobre spolupracovalo. Myslím, že to bolo obojstranné. Pokiaľ ide o smernicu o pôde, tam už som povedal, ako chcem postupovať a ja plne súhlasím s vami, keď hovoríte o tom, aké sú jednotlivé aspekty dôležité. Pokiaľ ide o koordináciu, klimatický, v oblasti klimatických zmien, tak tu chcem spolupracovať s kolegyňou Hildegard. Vidím, že vy tiež prikyvujete. Teraz eh, samozrejme si uvedomujem, že táto problematika spadá do iného portfólia, a podľa zmluvy predseda komisie je zodpovedný za rozdelenie jednotlivých portfólií. Ja budem zodpovedný za to, že ak táto otázka bude súvisieť so životným prostredím, čo súvisí, tak to budem musieť riešiť. To znamená, že ja to budem robiť asi tak, že pokiaľ tu budú veci, ktoré súvisia s klimatickými zmenami a bude to súvisieť aj so vzduchom, s pôdou a tak ďalej, tak to budeme riešiť aj my v našom rezorte, pretože je to aj e, naša zodpovednosť a právomoc. A práve k tomu sa chcem vrátiť, hovorí pán Prody. Zdá sa mi, že tu došlo k istej fragmentácii právomoci, a preto je veľmi zložité a včera sme si to mohli všimnúť aj tu v sále, keď kandidát na komisára pre medzinárodnú spoluprácu a humanitárnu pomoc reagoval na krízy tak, že prevencia prírodných katastrof je takisto aj jeho kompetenciou. Takže ja naozaj mám veľké obavy, ako to všetko dopadne Chcel by som na túto otázku počuť vašu odpoveď. That... Môžem povedať, v komisii je potrebné pochopiť, že teda keď pracujeme v komisii, tak čo spoločne dosiahneme, je výsledkom komisie a musíme byť opatrní, aby tento výsledok splnil očakávania, čo musíme urobiť aj vaše očakávania. Je, máme tu veľa právnych aktov z minulosti, ktoré sme vypracovali nie spôsobom zmenom e, jedného komisára, ale dvoch, troch alebo viacerých zastupujúcich e, komisiu. Zároveň takých prípadov budeme mať veľa aj v budúcnosti, čiže bude tu veľa spoločnej práce, na čo sa veľmi teším. Napríklad stratégia stan- konkrétnych plánov, kde e, viacerí komisári spolupracovali, viaceré kabinety sa spojili a hovorili sme o tom, ako zorganizovať spôsob práce Určite bude to spôsob spolupráce, ktorý nám čak, nás čaká aj v budúcnosti a môj návrh bol napríklad mať spoločné kabinetné stretnutia z času na čas, pretože a pravidelne, pretože podľa mňa je to veľmi dôležité spolupracovať. Herr Gepani. Gepani. Ďakujem pekne, pán predseda, ďakujem dezignovanému komisárovi za jeho priame a efektívne odpovede. A v mojej otázke by som sa chcel sústrediť na otázku biodiverzity. E, druhá priorita pre vás, s tým som veľmi spokojný a blahoželám vám k tomu. Na vašich pleciach je úloha prísť e, s novou stratégiou biodiverzity a predošlá stratégia bola mm, úprimne povedané neúspechom. Ja som presvedčený, že jediným spôsobom, ako dosiahnuť ciele biodiverzite, je zapracovaním nákladov, využívania prírodných zdrojov do nášho hospodárstva. A chcel by som sa vás spýtať, či to bude jedna z vašich priorit v novej stratégii. A druhá časť Veľa bude spojené s pokrokom v iných oblastiach. Ako presvedčíte vašich kolegov, hlavne v rybolove a v plnohospodárstve, o dôležitosti biodiverzity? Ďalšia ťažká otázka. Súhlasím, že musíme mať jasnú predstavu, keď hovoríme o cieľoch, ktoré si stanovujeme na rok 2010, tak tie sú naozaj neúspechom. V tom súhlasím s vami. To je dostatočne silné posolstvo. Musíme si premyslieť, aký bude náš prístup. Viete, že rok 2010 bude rokom biodiverzity. Nedávno sme prijali oznámenie na túto tému, v ktorom nová, nový plán, akčný plán v biodiverzite má byť pripravený do konca roka 2010, ale mnohé otázky ešte potrebujeme zodpovedať medzi tým. A ja, mňa to teda dosť trápi, úprimne povedané. Jedna z nich je otázka e, nedostatku znalostí, kde naozaj nás čaká vážna práca. Spôsob e, a to, čo ste spomenuli, je mm, ekonomické riešenia. To treba brať do úvahy, alebo aspoň vážne zvážiť, ako ďaleko to dosahuje a zasahuje, ale mm, tak taký leitmotiv všetkého je, ak sa pozrieme na trhovú ekonomiku, tak náklady, veci, ktoré využívame, musia byť súčasťou produktu. Ak to tak je, tak potom všetko zvyšné je celkom jednoduché, ale ak nie, tak to musíme znovu prepracovať znovu a znovu a potom máme 10 opravných opatrení pre jedno zlé rozhodnutie prijaté na začiatku. Na začiatku sú je ten moment, kedy musíme veci dobre nadstaviť. A potom otázka, ako spolupracovať. Myslím si, že v podstate toto je spoločná polnospodárska politika, spoločná politika rybolovu, štrukturálne fondy, lesy a všetko ostatné. Toto sú oblasti dôležité pre biodiverzitu a keď budeme hovoriť o budúcej finančnej perspektíve a širších dokumentoch, tak chcem sa obrátiť na verejnosť a nájsť im spôsob, ako im podať pomocnú ruku a ruku pre spoluprácu. Ďakujem. A holandský premiér útočí na legislatívu e, Natura, e, pretože e, sa tu konfrontujú jeho priority v poľnohospodárstve a budovaní ciest, ale verejná podpora chýba ja musím povedať, že ak otvorene zautočíte na európsku legislatívu, tak potom nesmiete byť prekvapení, že verejná podpora sa zníži. Čo urobíte preto, aby ste získali srdcia Európanov, aby skutočne podporili európsku e, legislatívu Natura? V prvom rade, teda prvý komentár, na ktorý nesmieme nikdy zabúdať, keď hovoríme o európskej legislatíve, je ten, že legislatíva je pripravená a navrhovaná Európskou komisiou a schválená európskymi členskými krajinami a mnohými, v mnohých prípadoch európskych parlamentom. Čiže nie je to nejaký výmysel komisie, je to vždy niečo, čo, na čom sa spoločne dohodneme a je to povinnosť vyplývajúca z mluvy, aby sme dozreli na, na implementáciu. Samozrejme, že sú prípady, kedy e, je situácia špecifická. Už som povedal, že jedna z náštev, ktorú plánujeme práve smerovaná do Holandska, pretože chcem vedieť, aké sú skutočné problémy, komunikácia s ľuďmi a vysielanie správneho posolstva. Ja pevne verím, že je veľmi ťažké uh, Eh, z Brusela, z Bruselu dosiahnuť eh, a pochopiť všetky politické eh, <clears throat> všetky politické celky je na lídroch daných krajín, aby prijali svoju časť zodpovednosti, keď hovoríme o niektorých z týchto vecí, ale ako som už povedal, všetky tieto špecifické prípady, budem sa nimi zaoberať veľmi podrobne. Sandrine Bellier, Grüne. Pani Sandrine Bellier, pán komisár, pán dezignovaný komisár, znovu otázka na biodiverzitu. Neskrývam, že my sa tešíme, že je to vo vašich prioritách, teda boj proti strate biodiverzity. Hovoríte vo svojich písomných odpovediach o novel vízii a nových európskych cieľov preto, aby sme mali váhu v medzinárodných diskusi- e, diskusiách od roku 2010, aby tu bol nový ambiciózny elán na ochranu biodiverzity. Dúfam, že sa nám bude dariť lepšie ako doteraz, napríklad v Kodani a e, v tomto kontexte tri otázky ste pripravení zaangažovať sa za Európsku úniu, aby sme znížili e, naše znižovanie biodiverzity v rámci Európskej únie v únii? E, chcete zabezpečiť a rešpektovať legislatívu Natura 2000 vo všetkých členských krajinách, aby sa e, z, e, neznižoval dosah existujúcich nariadení? A po tretie, chcete navrhovať, podporovať v rámci Európskej komisie prierezovú komisiu, kde bude biodiverzita ako povinný ukazovateľ vo všetkých politikách, ako je napríklad poľnohospodárstvo alebo financovanie? Viackrát som začul, že vás prerušili, ale pochopil som asi otázku. Myslím, že som už vysvetlil, ako vnímam tie problémy, keď ich riešime interne. Treba sa pozerať na eh, biodiverzitu aj medzinárodne, súhlasím. A tiež musíme vnímať našu zodpovednosť za to, čo sa deje vonku v svete. Typický príklad je legislatíva o nezákonnom vytínaní lesov. Musíme eh, konať eh, navnútro, aby sme neublížili veciam, ktoré sú v podstate a, a majú dopady na vonok. Áno, moja odpoveď teda je, že sa treba pozerať na takéto otázky. A druhá vec sa týka e, Natúry 2000, tu mi bolo celkom jasné, čo treba robiť. Aj som to povedal. A pokiaľ ide o naše medzinárodné záväzky a ďalšie potrebné kroky, sú tu e, dve veci, ktoré sú v centre pozornosti podľa mňa. Jedna z nich je e, týkajúca sa biodiverzity, ktorá stretnutie sa uskutoční koncom budúceho roku v, Nako- v Nagoji, kde sa bude hovoriť o celosvetových cieľových hodnotách a dovtedy musíme byť veľmi kritickí a vyjasniť si naše pohľady. A ďalšia otázka, ktorá mi je tiež blízko môjmu srdcu a je to otázka eh, IPCC eh, niečomu podobnému, čo, je, čo máme ako IPCC v klimatických zmenách, aby sme podobný eh, systém mali aj v biodiverzite, aby sme mohli pomohli vytvárať politické rozhodnutia. Aktívna politika boja proti strate biodiverzity v rámci Európskej únie a na medzinárodnej úrovni e, znamená, že potrebujeme nástroje, kontrolné nástroje na rešpektovanie nariadení, ale tiež finančné nástroje na úrovni ambícií a cieľov. Takže dve otázky Sľubujete, že zvýšite e, e, rozpočet e, pre Naturu 2000 a podporíte v rámci komisie v členských krajinách financovanie zachovania citlivých regiónov a tiež projektov obnovenia, kde prírodné zdroje boli poškodené. Uh, Áno, finančné prostriedky sú dôležité a môj prístup by vyzeral tak, že e, už e, zdal som e, zistiť, koľko na e, environmentálnu pomoc smeruje prostriedkov v rôznych oblastiach a na finančné, toto finančné obdobie mi povedali, že je to 155 e, miliard e, aj do oblasti, ako je z SPP, a mnohé iné, ktoré sú pod, moj, pod, mojou, e, legislati- pod mojou kompetenciou Life e, Plus je dobré, že sa toľko hlasovalo pre Natúru a myslím si, že keď hovoríme o budúcnosti, mali by sme sa podľa mňa pozerať na veci viac z perspektívy vytvárania kapacít členských krajín, aby mohli riešiť túto otázku doma. Ale jedna z vecí, ktorá by, by predstavovala môj širší prístup, je tá, že ak ja budem realisticky, viem presne, že nikdy nedospejem do pozície, že budem priamo kontrolovať toľko prostriedkov, koľko by sme potrebovali na tú oblasť. Je dôležité, aby som spolupracoval s kolegami, aby sme mali spravodlivý podiel, ktorý nám umožní zaviazať sa našim cieľom. Ďakujeme ďalšie. Julie Gerling. Na chvíľu by som sa vrátila e, k nelegálnemu vytínaniu lesov konzervatívci by chceli e, postaviť tento zločin na úroveň trestného činu. Som skla- sklamaná, že v tejto veci čakajú na európsky konsenzus, pretože ten sa neblíži. V Spojených štátoch e, pozmenili 150 rokov starú legislatívu, kde ide o nákup, vývoz, dovoz dreva a kde e, je ak, to, ak ide o ilegálne postupy, sa hovorí o trestnom čine. Ja by som chcela počuť, že také nie, či také niečo by sa mohlo udiať tu v EÚ a vychádzajúc e, z, e, z predpokladu, že by sa to nevyšlo, nenašlo podporu v rade, kde by ste sa nachádzali v posudzovaní tejto problematiky vy? Už som spomenul prebiehajúce procesy. Jedna je Eh, otázka eh, vymáhania práva v oblasti eh, lesov, kde priamo bojujeme proti nelegálnemu vyniteľaniu. Dobrovoľná dohoda bola prvý, prvá dohodnú, do, dotiahnutá s Ghanou. Ide nám o to, aby sme mali dohody aj s inými. Nie je pravdepodobné, že všetky tieto krajiny by išli až tak ďaleko všade tam, kde, odkiaľ do, do, dovážame drevo. Takže usmer, e, usmer, ustanovenia o due diligence boli prijaté v roku 2005 a viete, že to teraz je v procese e, spolurozhodovania a ja e, to vnímam tak, že tu bola polarizácia a že je potrebné zakazovať a tiež takisto možnosť je tu prístupu due diligence. Neviem, v tejto chvíli dostatok informácií o tom, že by som vám mohol dať jasnú odpoveď. A hlavný problém, ktorý som z prečítaného pochopil, je, že smer zákazov by mal byť smerom tiež, ktorý výrazne otvorí otázku presaditeľnosti. Politicky veľmi atraktívny smer, ale na druhej strane by mohol spôsobiť veľký, veľké problémy e, s implementáciou. Toľko v tejto chvíli. Môžem vám však prislúbiť, že sa na detaily pozriem, pozriem sa na to, ako sa veci vyvíjajú. Momentálne e, rozhodnutie pre túto oblasť sa pripravuje, ale v zásade si myslím, že by sme mali byť proaktívni a snažiť sa obmedziť akýkoľvek druh odlesňovania a jeho dopady e, vo svete. To je prepojené asi s 20 skleníkových e, e, emisí. Ďakujem vám za túto odpoveď a teší ma, že sa tým zaoberáte a aj, ako aj v e, pre, ako aj pri mojej predošlej, predošlej otázke. Len dúfam, že je to dosť dôležitá priorita vo vašom portfóliu. to, čo som čítal počas vianočných, vianočných e, prázdnin, e, ma výrazne oboznámilo o problémoch. Mnoho vecí je teraz v mojej pozornosti a viem, že toto je otázka veľmi vážna a treba ju aj tak posudzovať. Merci. Is there representative of non Ďakujem, je tu niekto za neza- nezaradených? Nie, takže ďalšou bude Elizabeta Gardini. Ďakujem. Ja by som sa vrátila ku kodaňskému samitu, o ktorom sa už veľa hovorilo. Chcem sa vás spýtať. Tento neúspech bol podľa vás predvídateľný a teda dúfajme, že v budúcom roku to bude inak. Myslíte si, že Európa by mohla inšpirovať k nejakému serióznejšiemu E, dialógu, aby tá situácia nebola taká rigidná, napríklad financovanie tých tém, ktoré sa týkajú životného prostredia. E, tam je treba veľa rokov na to, aby celá problematika bola spracovaná. Máme tu napríklad daň za uhlíkovú daň. Vieme, že niektoré Krajiny by boli ochotné súhlasiť s cieľmi, ktoré sme si stanovili a niektoré by boli napríklad ochotné aj uvažovať o kompenzačných metódach. Aký je váš názor na tento problém? Myslím si, že ak by som sa pohol k tej politickej stránke vašej otázky, aký je teda e, následný proces pokodaní. myslím si, že Kodaň je pre nás veľmi e, ťažkou lekciou, tvrdou lekciou, ktorú na jednej strane sme pochopili, keď hovoríme o cieľoch ako takých a našich záväzkoch, a na druhej strane potom je to čo, si čo treba bať, brať vážne, e, pokiaľ ide o e, otázky našej organizovanosti v Európe, čo dokážeme do, e, dosiahnuť, či máme zmeniť stratégiu, ako máme pristupovať k týmto veciam. Je to jasný prípad to, toho, že keď nebudeme postupovať jednohlasne, jedným smerom, tak e, a ak si nepripravíme manevrovací priestor na rokovania, tak budeme tak trochu na pokraji diania a tie záväzky, ktoré dávame, a dávame veľké záväzky, prijímajú iní ako jasnú e, automatickosť, ako čosi dané. Ale to naše vodcovstvo sa potom stráca. A je tu ale otázka, ktorá je podľa mňa veľmi dôležitá v tomto kontexte. Myslím si, že je to opätovne čím si, kde by som čerpal zo skúseností v e, oblasti výskumu a vývoja. Ak si niekto myslí, že napríklad v Spojených štátoch otázky klimatických zmien neberú vážne, tak sa výrazne mýli. Ak sa pozriem na to, čo sa deje v technologickej oblasti, koľko investujú, do akých oblastí investujú, tak naozaj treba e, skonštatovať, že majú svoj, svoj prístup, majú svoj vlastný prístup, ako hovoril Frank Sinatra, e, budem to robiť svojim, svojim štýlom. Nemali by sme podceňovať veci a nemali by sme E, e, strácať veľa energie na diskusiách, ale mali by sme aktívne k veciam pristúpať. Takže si myslím, ďaká Bohu ma prerušili. Nemusím. Ďakujem vám za váš prístup. A mám ešte konkrétnejšiu otázku. Ide tu o legislatívu ohľadne kvality vzduchu. Veľmi dobre viete, že veľké časti Európskej únie neumožňujú alebo veľmi ťažko umožňujú dodržiavať limity buď z klimatických, meteorologických, regionálnych a ďalších dôvodov. Čiže úsilie tamojších obyvateľov je veľmi komplikované. Ja som Talianka z Páckej oblasti, žije tam 27 miliónov obyvateľov a priemerné množstvo emisí je síce podpriemerné, avšak máme ťažkosti na, v mnohých oblastiach ako chcete túto situáciu financovať e, a ako chcete dosiah- dosiahnuť ciele? Veľmi šarmantná otázka, ale ako som už povedal, porušili ste pravidla. Dohoda bola taká, že máte zostať v rovnakej tematickej oblasti. Dostávame sa teraz e, k ďalšej oblasti pani Gutierrez Cortines. Nech sa páči. Muchas gracias. Ďakujem, ja vítam, že tu máme komisára, s ktorým sa mi dobre pracovalo, ktorý má realistický pohľad na veci a skutočne som tomu rada. V tejto línii holistických aspektov a celostného prístupu chcem hovoriť o koordinácii je dôležité, aby sme mali menej emocionálnu a vedeckejšiu politiku v oblasti životného prostredia, lebo boli sťažnosti, že mnoho dokumentov nevychádzalo z poznatkov, ale skôr boli emocionálne a politické, napríklad téma vody a mnohé ďalšie témy, alebo niektoré témy spojené s klimatickými zmenami a nebrali sa do úvahy niektoré konkrétne výsledky vedy. Výsledky skodane nás vedú k teritoriálnej politike, ktorá musí byť celostná a všetko tam treba brať do úvahy. Treba brať do úvahy dopad CO2 na poľnohospodárstvo, Aký nástroj chce komisia použiť na koordináciu financovania a príjmania rozhodnutí pri týchto e, informáciách? Aké, inš- aké inštitucionálne nástroje komisia má a aké chce vymyslieť, ak nemá? Ďakujem. Zná e, radosť alebo to potešenie bolo na obo, oboch e, stranách. Možno to bude znieť zvláštne, ale e, moja odpoveď je, že my nemôžeme vynechať emócie, pretože sme len ľudia a ako ľudia sme emocionálni. Problémom je, keď tieto emócie vedú politiku, pretože potom tam je nedostatok pochopenia alebo znalostí niektorých vecí. Takže celkom určite Jedna z, jeden zo smerov, na ktorom musíme pracovať, je zlepšenie úrovne znalostí spojených s danou oblasťou. Siedmy rámcový program, ak sa pozriete na tento program, spomínam si veľmi dobre, že je to veľmi zelený program. Čokoľvek vyberiete z tohto programu sa to netýka len životného prostredia, ale mali by ste sa pozerať aj na dopravu, otázku energetiky, materiálov, nanotechnológií, socioekonomický výskum a podobne. Čiže širšie povedané, rámcový program je veľmi environmentálny a orientovaný dobrým smerom tiež témy, ktoré sme prijali, nástroje, ktoré sme prijali v pláne obnovy. Tam sú tri nové verejno-súkromné partnerstva, tri dobré nástroje idúce presne tým smerom, aby verejno-súkromné partnerstva boli silnejšie pre zelené autá, zelenú výrobu v priemysle, um, aby sme mali ekologickejšie domy, v ktorých žijeme. Čiže tento koncept máme v hlave. A súčasné ekonomické otázky, e, pre tieto otázky je to ideálna príležitosť, aby sme reštrukturalizovali ekonomiku, aby to bolo prospešné do budúcnosti, teda čo máme a kam ideme. Ďakujem, ale ja trvám na jednom bode. Myslím si, že problém koordinácie je často až druhou alebo treťou úrovňou pri rozhodovaní. Netýka sa to ani komisára, ani kolégia. Opakujem. Takže začnem znova. Myslím si, že tento problém je na úrovni druhej alebo tretej úrovne koordinácie. Mňa veľmi znepokojujú tieto holdery, ktoré boli konzultované a vždy boli veľmi prítomné vo výbore pre životné prostredie. Uvedomili ste si, že politika prispôsobovania sa klimatickým zmenám potrebuje väčšiu prítomnosť regiónov a samozpráv, ako je tomu teraz, pretože práve oni aplikujú túto politiku, ktorú my príjmame v teréne. Plne súhlasím. Myslím, že celkom iste to nejde Isté to nestačí prvá úroveň koordinácie. Vaša úloha by mala byť silná, to je pre mňa úplne jasné, ale keď hovoríme o politikách v regiónoch a politikách e, priamo v teréne, tak máme podľa mňa celkom dobré nástroje, ktoré aj e, relatívne dobre využívame. A budeme diskutovať aj o tom, ako v budúcnosti nasmerovať naše nové finančné perspektívy. Tento uhol, teda toho, ako zriešiť veci prostredníctvom našich politických priorít, toto musí byť veľmi prítomné, keď budeme hovoriť o budúcnosti. Poľnohospodárstvo. Máme 7 poľnohospodárov medzi nami. Oni majú na starosti 50 e, našej pôdy, čiže nemôžeme e, robiť veci bez nich. Táto politika e, spoločná poľnohospodárska politika musí byť vážne brada, braná do úvahy. To sú e, naši, tak povediať, záhradníci. Ďakujem, ďalší rečník. Ďakujem za vaše odpovede o REACH. Čo máte v úmysle urobiť, aby sa posilnila legislatíva o chemických látkach, hlavne pokiaľ ide o nízkoobjemové chemikálie, ktoré nie sú pokryté ešte rič? Toto bude odpoveď, ktorá sa bude týka len princípov, pretože ja ešte nepoznám podrobnosti. Celkom určite REACH Eh, dosahuje dosť ďaleko a máme aj implementáciu legislatívy, ktorá je spojená aj s našimi medzinárodnými dohovormi. A tam veci pre mňa sú jasné. Ak mm, musíme niektoré otázky brať do úvahy, tak ja celkom určite sa na to podrobne pozriem. Založené to bude na skutočnosťou, ak to bude nevyhnutné, aby sme navrhli nové opatrenia, tak eh, urobím presne toto, pretože ja naozaj vážne uvažujem, že pôjdem týmto smerom. Jedna z otázok, ktorá je kľúčová a vysoko prioritná, je otázka nanotechnológií napríklad. Je čoraz jasnejšie, to ale neznamená, že ja sa týmto niečomu záväzujem. Ak sa pozrieme na skutočnosť, na fakty, tak je čoraz uh, jasnejšie, že REACH len ako taký nestačí pre túto oblasť. Je veľmi dôležité, aby sme pochopili, že otázky ako napríklad nanotechnológie, ktoré sú z ekonomického pohľadu veľmi slubné, aby toto bolo riešené tak, že zodpovednosť je súčasťou nášho e, správania sa, čo my nepotrebujeme, e, je čo len jedna e, nehoda, nie je to v záujme nikoho, hlavne v záujme priemyslu a pre, v našom záujme, pretože chceme bezpečné produkty a chceme byť chránení. Táto logika sa musí rešpektovať, pretože v konečnom dôsledku je to tiež v záujme všetkých ľudí, ktorú, ktorí chcú obchodovať v budúcnosti. Oni to pokladajú za dôležité. Ak verejná mienka bude proti vám, tak budete mať vážne problémy. Áno, ďakujem, úplne súhlasím s vami v nanotechnológiách, ale chcem teda hovoriť konkrétnejšie. Eh, eh, dnešné európske deti eh, majú škodlivé látky v mlieku. Chcete, aby tieto fenoly boli zakázané v budúcnosti? Urobíte niečo preto? to? Eh, ja ešte nepoznám podrobnosti dostatočne, aby som mohol len odpovedať áno alebo nie, ale sľubujem, že sa na tento prípad pozriem. A ako som povedal, chemické látky, som si vedomý, že hovoríme o rizikových, nebezpečných látkach, ktoré majú negatívne efekty, ak toto je vedecky dokázaný fakt, tak nemáme na výber nič iné, len konať. Ďakujem. A teraz pani McGuinness za EPP. Ďakujem, pán predseda. Ja by som zostala pri otázke e, ríču. E, viem, že sa chcete na túto oblasť e, zamýš, e, zamerať a agentúra pre ríč by mala byť vo Fínsku a vý, je to veľkou výzvou. Je tu množstvo e, lehôd právneho charakteru. Myslíte si, že e, agentúra má dostatok prostriedkov na to, aby mohla implementovať e, legislatívu REACH. Zvažujete, aké požiadavky sú tu e, kladené na malé a stredné podniky predovšetkým? Ako zabezpečíte, aby ciele REACHu sa splnili e, paralelne so zvážením záujmov priemyslu? Možno tu mám na mysli, že bude potrebné zvažovať predlženie určitých lehôd. Rokovania pre REACH, eh, ako som už povedal, prebiehali s dlhavým štýlom. Myslím si, že tu máme teraz legislatívu, ktorá eh, má byť eh, implementovaná. Jedna, jedna z obáv sa spája s, hum, s humánnym kapitálom nie len v helsinskej agentúre ide tiež o kapacity v zvyšku e, zložiek, ktoré majú sa zaoberať implementovaním. A komisia samotná, no už tu som zistil, že e, odvádzajú obrovské úsilie a netreba tu podceňovať, e, že odkedy sme ustanovili dve ďalšie agentúry, než, e, trošku iné než regulatórne. Ja som sa z toho poučil toľko, že každá agentúra potrebuje určitý čas na to, kým začne fungovať plne. Nie je jednoduché za rok či dva vytvoriť novú organizáciu a očakávať, že všetko, čo v medzičasom sa rozvíjalo, že to bude od prvého dňa dobre implementované. Takže neviem, neviem Viem, e, že ešte zamestnávajú, ale neviem, ako ďaleko to až musí ísť, ale myslím si, že je, e, a to patrí do mojej kompetencie spolu s kolegom Tajaným, je postarať sa o to, aby sa tu na implementáciu poskytli dobré kapacity, aby mohla byť realitou. Rozumiem tomu, že teraz je to téma, ktorá si zaslúži vážne úvahy. Myslím si teda, že v tejto chvíli by bolo jednoducho e, prenáhlené hovoriť o rozš- e, predlžení lehôd. Sme v, ešte uprostred tohoto procesu a nemyslím si, že to by bolo v tejto chvíli dobré posolstvo. Snáď by ste mohli povedať čosi k tomu, že ak by to bolo potrebné, urobí sa to pretože hovorili ste dosť zdlhavo, ale nebolo to celkom jasné. Sú tu problémy agentúry a priemyslu a vy budete mať zodpovednosť za to, aby sa riešili. Tiež je tu otázka a, a, a, týkajúca sa riskantných e, e, látok. Myslíte si, že e, vychádzajúc z tých eh, problémov agentúry, eh, by opätovne mohlo dojsť k, eh, ne, k nedostatočnému časovému rámcu? Neviem e, presne. Myslím si, že tieto veci sa veľmi vážne riešia, sú výrazne e, popredí mojich priorít, ale myslím si, že akýkoľvek záväzok, ktorý by išiel až tak ďaleko, či, či alebo to pôjde alebo nie, viem, že to problém je, a že ho treba riešiť, ale viac, e, keby som vám povedal, bolo by to pri, priveľa. Nie je to moja výlučná kompetencia, je to čosi, čo musím diskutovať aj s kolegmi, kolegami v kolegiu. A môj slub k smerom k vám je ten, že sa na problémy pozriem dôsledne a ak bude treba konať, je to moja zodpovednosť, budem. Ďakujeme. Teraz pán e, Paleckis. Ďakujem, pán predseda. Sedím tu naľavo. Ak máme žiť ekologicky, je to pekná vec, e, úprimná, zdravá, ale nie všetci ľudia s tým súhlasia. Životný štýl e, sa musí aj vyplácať takéhoto typu. Aké ekonomické stimuly by ste poskytli na to, aby sa podporil e, environmentálny štýl života? Súhlasíte s prístupom, že by sa mali e, veľmi otvorene e, prostriedky, e, že by malo byť zdôvodnené finančnými nástrojmi, kedy si ľudia dokážu financovať veľmi luxusný životný štýl? Krátka odpoveď áno. Áno, myslím si, že všetko sa začína počiatkom. Ak sa veci premietnú do ceny výrobku, tak spotrebiteľ dostáva dobrý signál. Typický príklad napríklad, ak si myslíme, že budeme mať trvalo udržateľný rozvoj v našej spoločnosti a nízke ceny energií, tak snívame, takto jednoducho to vyzerať nebude. Naozaj by sme mali posudzovať všetky faktory. ekonomická časť však sme v trhovej ekonomike a treba brať do úvahy, že to bude súčasťou našej logiky, ktorá bude tvárniť náš prístup. Najvážnejší problém je oddelenie, využívanie zdrojov na jednej strane a na druhej strane rast HDP, eh, teda tieto nožnice, ktoré sa momentálne, eh, ktoré sú paralelné, by sa, eh, sa budú rozširovať treba zlepšiť e, efektívnosť využitia zdrojov a použitie zdrojov by malo byť e, e, skromnejšie. Je to ľahko definovať, ale ťažko sa to robí. Jeden z konceptov, ktorý by som chcel použiť, je spravovanie zdrojov tak, kde výrobok je v centre. Máme množstvo celkom presných zákonov, ktoré sa zaoberajú odpadmi, ale najdôležitejší prvok je ten, že najlepší odpad je vlastne odpad, ktorý neexistuje. Mali by sme sa čo najviac snažiť odpadu zbavovať. To znamená, mali by sme sa zamerať na tie prvé dve časti. Výroba a použitie, spotreba. Ako vyrábame? Vyrábame e, správne a z tohoto pohľadu je tu množstvo e, e, legis, legislatívnych opatrení. Ekooznačovanie, verejné obstarávanie. To máme 17 HDP v vojernom obstarávaní. Lepšie by sme to mali využívať. And... Ďakujem za vyčerpávajúcu a uh, presvedčivú odpoveď. Po dvoch hodinách sme všetci dosť unavení, určite vy. Ak mám byť úprimný, na začiatku tohto vypočutia som mal dojem, že som v opere alebo v divadle. Mám Nikdy som totiž ne, e, nepočul v takýchto snemovniach, v takýchto, pri takýchto príležitostiach toľko potlesku. Nie len v, to, v týchto dní, ani pred 5 rokmi. Takže k tomu vám gratulujem a pán komisár. A veľmi osobná otázka. Čo robíte v, každoden, e, v každodennom živote s cieľom, aby ste zachránili našu planétu? Najprv k tomu aplauzu, bol by som to uprednostnil skôr po tých 5 rokoch než dnes. A pokiaľ ide o to, čo robím, snažím sa rozmýšľať ako zodpovedný e, občan, ak sa teda pýtate, či môj e, odpad je triedený, tak e, odpoviem áno. Snažím sa o to v svojom dome. Ak sa ma pýtate, akým autom e, jazdím a ďalšie otázky, mimochodom môžeme porovnávať, veľmi jednoducho e, porovnávať e, s mojim predchodcom, pretože od roku 2004, keď Toyota Prius bola len, len, len prvou, prvým typom takéhoto vozidla ekologického, ktoré bolo na trhu, tak Eh, som ho začal využívať, funguje výborne. A záver eh, tohoto príbehu vám poviem v svojom záverečnom príspevku, pretože tento príbeh nemá, nemá happy end. Snažím sa eh, pozerať na život týmto spôsobom, kde len môžem. Bohužiaľ to bolo veľmi nespravodlivé k tejto doplňujúcej otázke okresať ju tým signálom, ale dohodli sme sa. Pokračujeme a teraz pán Tarta, e, Tatarela, nikto nebuďte unavený, pretože je to veľmi zaujímavé. Nepripúšťam únavu v tejto miestnosti. Nech sa páči. Prezidente, komisário. Pán predseda, pán dezignovaný komisár, ak chceme E, udržať mieru oteplovania o 2 stupne, znamená to, že musíme zmierňovať negatívny dopad na svet, na človeka, na životné prostredie a z toho vyplýva, že musíme šetriť vodné zdroje, lesy, pôdu, tak aby sme do budúcnosti mali udržateľný e, rozvoj. Na tom sa zhodujeme, avšak existujú vedecké štúdie, ktoré tento dvojstupňový cieľ považujú za nedosiahnutelný. Niektorí vedci dokonca hovoria o veľkej ilúzii alebo o dvojstupňovej ilúzii. Aký je váš názor na tento problém? A to predovšetkým vo vašej úlohe pretože vy sa budete zaoberať životným prostredím. Ako vnímate možné zvýšenie tohto cieľa z dvoch na tri stupne? I... First, I hope... Najskôr dúfam, že zopakujete otázku pre môjho kolegu o dva dní, ale v každom prípade dúfam, že nečakáte od ešte konajúceho komisára pre e, vedu a výskum niečo, čo by poukazovalo na prevažujúcu úroveň vedeckých znalostí. Je to oblasť, kde musíme investovať aj v budúcnosti a zlepšiť naše vedomosti a naše chápanie. Mnohé veci ešte nechápeme. A môžem zopakovať, že sme radi, že máme medzinárodný panel pre klimatické zmeny, ktorý koná, vykonáva výbornú prácu. Prečo? Le, nielen preto, lebo sú tam najdôležitejší vedci, ale preto, že sa zvyšuje verejné povedomie, úroveň, kde berieme veci vážne. Vždy budú chvíle, keď budeme veriť alebo neveriť. Takto veda funguje, ale myslím, že je veľmi dobré, ak máme nejaký orgán, kde vy aj ja ako politickí e, rozhodovatelia môžeme mať, sa vysoko spoľahnúť na niečo. E, spomínate si, že predseda Barroso slúbil, že bude mať e, aj vedeckého poradcu v kolegiu. To je veľký krok vpred z pohľadu brania veci do úvahy, ale 2 alebo 3 Moja odpoveď by bola, ja neviem, dúfam, že 2% sú zvládnutelné a že čo skoro pochopíme to tak, aby sme prijali tie správne rozhodnutia. Ale v každom prípade, či už to budú 2, 2 alebo 3 musíme sa prispôsobiť. E, musíme sa prispôsobiť, akýkoľvek, akékoľvek toto číslo už bude. dobremo adattare. Áno, musíme sa prispôsobiť. Ja si však myslím, že aby sme tento cieľ dosiahli, e, je potrebné radikálne pozmeniť celosvetový energetický systém. Ak sa tak nestane, kladiem si otázku. Je správnou politikou na jednej strane poukazovať na nerealistické ciele v oblasti životného prostredia a na druhej strane nerobiť nič, pre vytvorenie takých opatrení, ktoré by zmenili e, spôsob používania energie. Concerning the, the energy. Ja ide o energiu, moja odpoveď je, áno, stane sa to. Otázka je, či sa to stane dostatočne skoro, ale stať sa to stane, to môžem zaručiť o 50 e, rokov najdôležitejšie energetické e, mocnosti nebudú tie, ktoré vlastnia ropu, ale tie, ktoré budú vlastniť environmentálne najvyvinutejšie technológie. Myslím, že ideme týmto smerom. Ak pôjdeme dostatočne, či ideme dostatočne rýchlo, to je otázka, ktorú musíme riešiť. E, Určite nebude mať čas toto dostatočne podrobne e, vysvetliť. Ide o opatrenia, ktoré uh, prijímame napríklad v oblasti spalovacích motorov v doprave, ale môžeme mm, ísť iba po určité hranice, môžeme sa pozerať na alternatívy, e, dlhodobé udržateľné riešenia. Podľa mňa to je spôsob, e, ktorý musíme prijať. Som presvedčený, že tieto veci sa udejú, ale otázka času tá ešte nie je celkom presná. Question, Ďalšia otázka. Thank you, Chair. Welcome, Commissioner. Um, I'm going to return to inform... Pani Childers, prejdem k otázkám uh, presadzovania a vymožiteľnosti. Niektoré vlády majú dlhé dlhé histórie, pokiaľ ide o environmentálnu legislatívu. Mám dve otázky. Chcela by som vedieť, aké nové právne nástroje pre vymožiteľnosť pre národné vlády, ktoré nedodržiavajú environmentálne zákony, máte v pláne použiť a smernica EIA mm, je veľmi problematická momentálne. Druhá otázka, ako chcete čeliť e, pokusom, e, kedy boj e, proti kríze je využívaný alebo zneužívaný na to, aby sa oslabila environmentálna legislatíva. Áno, jedna z vecí, ktorú sa snažíme urobiť alebo ktorú pripravujeme, je to tá, že máme mnoho sťažností Ubezpečujem vám, že, vás, že všetky budú zaregistrované. A jedna z vecí, ktorá je dôležitá, je, že e, rozvoj týchto legislatívnych systémov sťažností e, sa vyvíja. Či sa to niekomu páči alebo nie, musíme si uvedomiť, že skutočná kapacita implementácie e, spočíva v rukách členských krajín. Čiže mnohé z vecí ako prístup k spravodlivosti, myslím, že tam musíme pokračovať. E, e, so, so zahájenými iniciatívami. Mnohé veci chcem posúvať ďalej, pretože sú veľmi dôležité, aby sme ich posilnili, túto spoluprácu medzi nami a členskými krajinami. Potom ešte jednu z vecí môžem spomenúť teda mnohé z vecí e, by som mohla spomenúť, ale jedna je spojená s inšpekciami, v roku 2007 bolo uznesenie Európskeho parlamentu, že že tu musíme mať Európsky inšpektorát. Áno, analizujeme. E, v marci tohto roku to bude na stole a na základe toho rozhodneme. Čiže ak to bude jasný dôkaz, že je to potrebné, tak chcem ísť týmto smerom. Potom pre EIA e, táto smernica má, oslavuje 25-ročné výročie, takže strieborné výročie. Začíname si revíziu a tento proces celkom iste bude zahrňať konzultácie a budete mať možnosti vyjadriť sa k tomu, kam majú veci smerovať. A potom už to bude na tú ďalšiu minútu, hovorí pán komisár. Ďakujem vaše odpovede ma uspokojili. Chcela by som len nadviazať ďalšou otázkou. Táto otázka zhody. Bude parlament maximálne zaangažovaný e, v vašom portfóliu? Áno, odpoveď je v maximálnej možnej miere. Tieto implementačné schôdze už e, fungujú dobre. Myslím, že by sme mali pokračovať a ja pevne verím, že i máme veľmi jasné európske záujmy. Musíme spojiť naše síly a celkom určite výsledky by mohli byť ešte lepšie a mohli by tu byť dodatočné stimuly, aby sme išli správnym smerom. Áno, teda odpovedie je áno. Teraz prejdem k otázke Eh, ekonomiky, ktorú ste eh, položili ako štvrtú vo vašej prvej, eh, vo vašom prvom výstupe. Podľa mňa toto je jednoducho zlá filozofia. Niekto, kto nechápe, že to tak je, ekonom- hospodárska kríza je najlepšou príležitosťou preto, aby sme mali štrukturálne zmeny, ktoré by sme bežne neurobili, keby sme neboli pod tlakom. Teraz pod tlakom sme, čiže využíme to a urobme dôležité zmeny. Mnohé spoločnosti to chápu. Mnohé z nich e, majú veľké investície, obrovské investície do budúcnosti a zaslúžia si e, jasnú pochvalu a podporu. A tento, toto posolstvo z našej strany by malo byť jasné. Ďakujem pekne. Ďalší je pani Jordan Sicily a potom pán komisár si môže dať kávu, ak máme kávu. Ja som si ju teda už dal, hovorí pán predseda. Točnik, o e, razvoju in sicer e, Mám otázku o harmonizovanom rozvoje. Rozvoji týka sa to LIFE+, plus je to program na financovanie najlepších alebo najslubnejších e, projektov v rámci Natura 2000. Európske nariadenia e, si vyžadujú kvódy pre proporcionálne rozdelenie v projektov. Distribujú sa fondy, ak projekty dosiahnu minimálny prach bodov, ale ak nie je dostatok takýchto projektov zo strany členských krajín, tak tieto sú potom redistribuované. V roku 2008 boli redistribuované fondy neproporčne. Moja otázka je, čo urobíte preto, aby Life Plus bol implementovaný komplexne a vyváženie medzi členské štáty a ako zaistíte e, silnejšiu kontrolu v zmysle vyváženejšieho rozvoja v rámci Európskej únii. Ďakujem pekne. Je veľmi príjemné mať e, šálku kávy predtým, ako začnem odpovedať vo svojej materčine. Life e, je veľmi dôležitý program. A musím povedať, e, že e, značný objem prostriedkov z LIFE e, bolo alokovaný pre oblasti, ktoré sú spojené s Natura 2000 teda smernicou spojenou s vtákmi a s prírodnými prostrediami. Verím, že keď budeme mať určitý manévrovací priestor, aby sme prostriedky využívali iným spôsobom, by malo zmysel využiť tento nový priestor na posilnenie kapacít v jednotlivých členských krajinách. do akej miery je pravda to, čo hovoríte, že tieto fondy neboli e, distribuované e, rovnovážne. Ja to nemôžem skúmať, či je to pravda alebo nie a ako boli fondy rozdelené, ale budem sa na to sústredovať. Len jedna vec, ktorú chcem, na ktorú chcem poukázať. Tieto fondy sú samozrejme dôležité a ja verím, že v nasledujúcej finančnej perspektíve bude potrebné viac prostriedkov e, na tento cieľ, ale nemyslím si, že tento fond stačí na to, aby sme dosiahli naše environmentálne ciele. Podľa mňa horizontálny prístup a inklúzia všetkých priorít v poľnohospodárskej politike, v štruktúrálnej politike, toto je prvoradé. Dovolte mi tiež spomenúť aj politiku vo vede a iné oblasti. Toto je jediný spôsob zmeny našej budúcnosti. Verím, že na toto sa musím sústrediť v budúcnosti. Ďakujem. Plne súhlasím s tým, čo hovoríte o horizontálnom prístupe, ale povedali ste, že nemáte mm, žiadne informácie. 19 členských krajín e, ne, nepoužilo tieto prostriedky. 9 ich použilo iba polovicu takýchto prostriedkov. Podľa mňa toto je problém, ktorý sa netýka len niektorých členských krajín, ale Európskej únie. Preto by som chcela od vás počuť, že osobne sa budete snažiť o analýzu na úrovni Európskej komisie a dúfajme, že sa príjmu opatrenia na zlepšenie situácie. Počul som o určitých problémoch, pokiaľ ide o využívanie týchto fondov. A to, čo ste práve spomenuli, samozrejme, že to urobím. Pokúsim sa urobiť maximum preto, aby táto analýza sa zrealizovala. Možno, že už sa s tým začalo. Ak nie, tak e, táto analýza sa urobí a osobne sa o to zasadím. Tomas Uma? ďakujem eh, za vašu prítomnosť. Chcem hovoriť trošku o technickej spolupráci s parlamentom. Mohli by ste si, dokázali by ste si predstaviť, že v eh, eh, ekologických otázok by sa dala posudzovať podľa presaditeľnosti, ktorý Koho by ste si predstavili z kolégia ako vodcu uh, v mnohých otázkach? Kto by zabezpečil, aby sa neopakovali uh, určité, určité legislatívy v inej forme, ktoré sme v jednej forme už zamietli? Čo si myslíte uh, o Sunset Clause? A posledná otázka, ako vnímate Dunajskú stratégiu? I could not give you here a precise answer. I... Nedokážem vám dať presnú odpoveď. Môj prístup je ten, že všetky otázky, kde spolupracujeme s vami, a v podstate sú to všetky problémy, budem čo najúprimnejšie a vážne vnímať vás, niekoho, a, ako, ako orgán, ktorý so mnou spolupracuje. Pre mňa je to jednoducho predpokladom a vždy som to vnímal ako súčasť politickej kultúry. Lisabonská zmluva prináša určité novinky, posilňuje aj úlohu Európskeho parlamentu, čo veľmi vítam, pretože týmto spôsobom si myslím, že nielen vaš, vaša participácia, ale aj vaše možnosti ovplyvňovať rozhodnutia sa zlepšuje a prináša e, spája viac legitímnosti za tie rozhodnutia. Myslím si, že takto by vyzerala moja širšia odpoveď. A pokiaľ ide o tie špecifické otázky, nemám celkom jasný pohľad, ale moje rozhodnosť je jasná, som pripravený, som otvorený. Akýkoľvek budete mať problém osobne či v rámci výboru, budem s vami hovoriť ako aj predtým e, som spolupracoval s Envy e, v mnohých otázkach e, sa bude musieť, si budem musieť privyknúť na novú formu spolupráce. Takisto som sa dozvedel o novom postupe komitológie, kde môžete odo mňa očakávať otvorenú náruč. Je tu množstvo vecí jednoducho, ktoré nám prinesú možnosti spolupracovať. Ďakujem. Ďakujeme. Dostávame sa eh, eh, k poslednému kolu s krátkými otázkami. Prvý je Joao Ferreira za GUE. Ďakujem, pán komisár. Ja nebudem predkladať úvahy. Chcem sa spýtať konkrétnu vec týkajúcu sa biodiverzity a financovania politiky zachovania biodiverzity biodiverzity a financovania Natura 2000. Súhlasíte s tým, že súčasné financovanie bez špecifických nástrojov, ktoré sú orientované na Natura 2000, všetci súhlasíme s horizontálnym a vertikálnym prístupom, Ehm, myslíte si, že je to možné financovať aj zo štrukturálnych alebo fondov alebo e, poľnohospodárskych fondov? Súhlasíte s tým? Alebo si myslíte, že treba mať špecifický nástroj na financovanie tohto programu? Musím pripomenúť, že vo vašich poznámkach Hovoríte o nových métach a nových cieľoch v oblasti zachovania biodiverzity. Nazdávate sa teda, že je problém so samotnými takto definovanými métami, alebo či sú problémy s ich plnením, alebo prečo teda vlastne nové méty stanovujete? Ide tu o nové méty alebo nové financovanie na ustanovené méty? No, I think in the biodiversity we... Myslím si, že pri biodiverzite v rámci všetkých eh, diskusí môžeme to zhrnúť, že biodiverzita prináša veľké výzvy, základné veľké výzvy pri zlepšovaní situácie, pri pochopení. Pokiaľ si spomínam, minimálne 50, 15 má ísť na E, natúru, také sú záväzné ciele, pokiaľ si pamätám v LIFE, ale je to veľmi zjednodušené myslieť si, že prostredníctvom tohoto kanála sa dajú riešiť mnohé otázky diverzity. Len holistický e, prístup naprieč sektormi prinesie výsledky. Spoločná polnohospodárska politika sama o sebe a fondy implicitne zahrnuté. Spoločná rybolovná politika, ktorá opätovne dnes, pokiaľ som sa poučil, je veľmi otvorená, pokiaľ ide o otázky udržateľnosti. Toto sú veci, ktoré treba riešiť prostredníctvom politík a implicitne vo vnútri politík cez nástroje, pretože ak politiky v iných oblastiach budú fungovať udržateľným rozvojom, tak implicitne budeme mať množstvo odpovedí na to, ako riešiť biodiverzitu. Takže v tejto chvíli nechápem, aké budú nové nástroje, nové financovať, nástroje financovania. Keď však budeme fi, diskutovať o nových finančných výhľadoch, budeme musieť mať otvorené oči, ako vytvárame politiky, tak aby e, vyhoveli potrebám e, ochrany aj biodiverzity. Ďakujem. Po tretíkrát uh, Julie Gerling, vy ste asi jedinou absolútnou expertkou vašej skupiny. Gratulujem. Áno, áno, veľmi veľa dôvery vo mňa vkladajú. Mám všeobecnejšiu otázku týkajúcu sa vašej e, širšej úlohy v týme, v týme komisárov. Mnohí z nás si myslia, že E, Európa sa stiahne z mnohých vecí, do ktorých sa pustila, ale nepatrí k tomu životné prostredie. U, u, e, životné prostredie a aktivita tu e, je veľmi vážená. E, možno trošku utrpela kodaňou. Nie je to otázka len klimatických zmien, ale implikácie európskej úlohy vodcovstva v, po, tejto, po tomto zlyhaní. Chcela by som sa vás spýtať, aké akcie chcete pod podniknúť na to, aby ste znovu nastolili dôveru európskych občanov a priemyslu, e, či si teda Európa zaslúži takéto vodcovstvo. Pokiaľ ide o terajšie kolegium, terajšiu komisiu, odkedy som v tejto komisii a dúfam, že budem aj v ďalšej, verím, že zdvojnásobenie e, síl e, v komisii, ktoré sa budú zameriavať na životné prostredie, je len v do, pre dobro celej veci. Celé. A preto si myslím, že toto určite je pre všetkých z nás dobrým znakom. Možno to bude provokatívne vyhlásenie, ale do určitej miery mnohé otázky, ktoré boli doteraz tak trochu v tieni, klimatických zmien, napríklad biodiverzita, otázky vody, pôd, odpadov, prostredníctvom by prostredníctvom mojich kompetencií mohli byť aktualizované a zaslúžiť si lepšieho prístupu v budúcnosti. To vnímam ako pozitívny faktor pokiaľ ide o našu globálnu úlohu a naše zodpovednosti, kompetencie, ktoré máme. Pracoval som na svojej logike už v jednej, alebo prezentoval som vám svoju logiku už v jednej z odpovedí predtým. Mali by sme sa poučiť z toho, čo máme, to, čo sme počuli. Mali by sme zodpovedať na základné otázky, do akej miery e, sme angažovaní je to globálna e, otázka klimatické zmeny. Teda ako, akým spôsobom to robíme a či je tu pripravenosť e, presadiť európsky prístup. Pre nás je to logické, najlepšie. Otázka však znie, či to dokážeme transponovať e, po celom svete, pretože potrebujeme zmeny. To je dôležité, zmeny potrebujeme. A v tomto ohľade, pokiaľ ide o európsky také vodcovstvo. Ak máme byť vážni občania, váž, e, vážni Európania, musíme túto zodpovednosť vykonávať, ak veríme v to, čo robíme. Otázka znie, či máme vôbec iné možnosti, než byť naozaj vodcami. Za zelených Satu Hasi. Vážený pán dezignovaný komisár, som rada, že ste spomenuli efektívnosť zdrojov ako jednu z vašich priorít, ale rada by som počula viac a presnejšie, aké sú vaše plány, aké zmeny chcete dosiahnuť za 5 rokov. Napríklad ste pripravení pracovať smerom k záväzným cieľom, k efektívnosti zdrojov a ešte konkrétnejšie ste pripravení pracovať na záväzných cieľov v znižovaní v absolútnych číslach e, spotrebu zdrojov, pretože ako viete, doteraz oddelo, oddelenie medzi ekonomickým rastom a prírodnými zdrojmi a ich využívaním to sa urobilo iba e, relatívne, ale v absolútnych číslach e, využívanie zdrojov ešte stále rastie. Áno, aj keď je tu skoro na konci, táto otázka je veľmi závažná. To sú fakty, ktoré musíme brať do úvahy. E, Európa je dovozcom zdrojov, to musíme mať na zreteli a keď hovoríme o tom globálne, ako naši medzinárodní partnermi si poči- partneri si počínajú, Jeden zo zaujímavých skutočnosťov je, že pokiaľ ide efektívnosť zdrojov, Japonsko je na tom lepšie ako my, čo teda znamená, že máme rezervy a klasické metódy merania HDP eh, na tónu toto nie je optimálne. Toto sú čisté fakty, ktoré som povedal na začiatku v eh, odpovede. Koncept efektívnosti zdrojov, toto bude eh, v centre môjho prístupu. Už tu máme nové ciele v oblasti recyklovania, smernicu o ekodizajne, máme pre, prevenciu odpadov, udržateľnosť výroby, mnohé teda tieto právne akty už tu sú. Kedykoľvek hovoríme o stanovení cieľov, tak musíme povedať aj to, že potrebujeme sa vyhnúť nejakej deformácii alebo posunu bremien, a energetické ciele, ktoré sme prijali, sú komplexné. Keď zač- sme začali hovoriť o efektívnosti zdrojov a cieľoch, zdrojoch, tak tieto sú ešte komplexnejšie, ale ja sa predovšetkým zaoberám tým, že musíme znížiť environmentálne dopady a preto stanovenie cieľov na na e, to, aby sme nariadili efektívnosť e, zdrojov, to bude v centre môjho záujmu. Nie tak veľmi koľko, ale ako. Keďže toto je tiež veľmi závažná téma a súčasťou revízie tematickej revízie o zdrojoch a tiež recyklácii odpadov mali by sme ešte nad, úrovni, nad úroveň rokov 2009, 2010 a 2011. Pardon. Ďakujem, Corinne Lepáš. Sí, Ďakujem, vážený pán predseda. Pán dezignovaný komisár, ďakujem vám za kvalitné odpovede Chcem sa dotknúť trošku inej témy, o ktorej sme nehovorili, a síce vyhodnocovanie expertíz. To je veľmi dôležité v oblasti životného prostredia. Ako chcete zabezpečiť legitímnu dôveru, ktorú naši spoluobčania musia mať v informácie, ktoré dostávajú, ako aj v rozhodovací proces? Ako chcete zlepšiť a posilniť kontrolu e, deklarácie záujmov najmä u expertov? zamýšľate zlepšiť transparentnosť pri vytváraní skupín, e, týchto expertných skupín DŽ životné prostredie? E, čo zamýšľate robiť s lobbyingom, pokiaľ ide o e, register, ktorý inicioval komisár Kalas? Myslíte si, že je potrebné viac zapájať občianskú spoločnosť do expertíz, aby sa tento charakter protirečivý posil zabezpečil? monsieur Minútu som hovorila, pán predseda, hovorí rečnička. Uh, first, uh... Najskôr k objasnení mojeho postoja k, uh, lobby, k lobbyizmu. To je úplne legitimná súčasť mojej práce. Uh, Myslím, že ja to pokladám za získavanie informácie. Ja vlastne počúvam, ale musím si vypočuť rozličné názory a zariadiť musím to, aby som počul všetky názory, aj názory mimovládnych organizácií. Tie musia byť tiež vypočuté a o to sa budem snažiť. Po druhé, Kvalita štúdií strávil som prakticky 5 rokov riešením otázok toho, aby všetky štúdie boli transparentné, vysokokvalitné, aby e, proces výberu bol urobený tak, že by bol nezávislý a a nejaké pochybnosti o tom, že niečo nefunguje alebo je v protiklade, toto má byť mimo systému. Ja chcem e, pokračovať v, takej, v takejto logike aj v, na poli životného prostredia. Dôvera v expertov a ešte viacej dôvera vo vedecké materiály. E, toto je mm, veľmi dôležité táto logika dopadových štúdií, ktorú zavádzame alebo ktorá bola zavedená, naozaj zlepšila mnohé veci a sústredí sa alebo núti nás, aby sme kvalitu týchto štúdí mali maximálne vysokú, pretože takto uh, si vlastne môžeme skutočne robiť e, našu prácu. Pán Tabadži, posledná otázka. Vážený pán komisár, začali sme dnešné vypočutie tým, že sme hovorili o dôležitosti e, e, manažmentu vody a navrhujem, aby sme tým aj skončili otázkou vody, pretože voda a riadenie uh, tejto oblasti má strategickú dôležitosť pre celú Európu a svet. Spomenuli ste a zdôraznili ste to, že, má, že ste pevne presvedčení a máte v úmysle pokračovať v implementácii eh, rámcovej smernice o vode. Ale prosím, upresnite, aké konkrétne opatrenia boli prijaté s týmto cieľom. Žiadne z opatrení ešte neboli prijaté, pretože e, ja ešte nie som v pozícii, kedy by som toto mohol presadzovať, ale keď som sa pozeral na vývoj toho, ako sme si počínali v ohľadom Európskeho aky, tak som bol prekvapený, že Voda bola a, a rámcová smernica bola prijatá iba v roku 2000. Začali sme e, v 67. chemikáliami a potom ďalšími právnymi aktami a bol som naozaj prekvapený, že rámcová smernica o vode e, je z roku 2000 a prístup v tejto rámcovej smernici e, týkajúce sa riečných tokov a systémov, že je veľmi dôležité, aby sme toto dosahovali. Cezhraničná spolupráca, ďalšia téma, na ktorú sa budem pozerať podrobne. Ďalej, mm, konzultácie, plánovania, princíp znečisťovateľ platca. Jedna z dôležitých tém sa týka tiež oceňovania vodných zdrojov. To je jedna z vecí, ktorá je podceňovaná v e, súčasnom prístupe. Tiež e, rovnováha ostatných oblastí a politik. Toto je súčasťou logiky kde, e, ktorým sa chcem venovať v rámci rámcovej smernice o, vode cena, efektívnosť a opatrenia na strane dopytu. Tomuto sme sa dostatočne nevenovali a pokiaľ ide o legislatívu, ktorú sme prijali a ktorú máme, tak e, ja znovu zavezujem sa, že sa na to podrobne pozriem na všetky veci, ktoré sa týkajú implementácia a moja, politika v členských krajinách bude jednoduchá, priama, presná, ale na druhej strane budem aj srdečný a budem sa snažiť pomôcť a naozaj verím, že subsidiarita a spoločný prístup by sa mali zmeniť na výhodu, nie na nevýhodu. Dodatočná otázka. Ako bývalý komisár pre výskum a vedu, prosím vysvetlite, aké inovačné, inovatívne nástroje by sa dali použiť v európskom priemysle a plnohospodárstve alebo v rezidenčnom sektore, pretože chceme znižovať spotrebu vody a znížiť e, plitvanie vodou, pretože vodou v Európe veľmi vplýtvame, hlavne v plnohospodárstve, ktoré využíva 70 európskych zdrojov vody. Je to veľmi veľký objem vody. A ako nové technológie by mohli byť e, použité v plnohospodárstve a v iných sektoroch? Ďakujem. Ďakujem. Máte pravdu, keď hovoríte, ako dôležité je, aby nový technologický rozvoj máme európske technologické a environmentálne plány, aby toto fungovalo, aby, tieto nový, aby tento nový prístup sa posilnil a využil v akejkoľvek výrobe. Čiže musíme pochopiť, že nehovoríme len o nanotechnológiách, biotechnológiách alebo informačných technológiách, ktoré sú najviac eh, vpredu ale musíme vedieť, ako čo najlepšie využiť aj technologické rozhodnutia a pokrok v oblastiach, ktoré ste spomenuli, napríklad eh, v poľnohospodárstve. Tam je to veľmi e, viditeľné a tiež v rybolove alebo v riadení sektoru vody. Zdieľam s vami tie obavy, že efektívnosť využívania vody e, nie je dobrá, určite si vyžaduje pozornosť, ale znovu holistický prístup sa tu žiada, čiže cena, technologické opatrenia, opatrenia na strane dopytu, tiež e, zmeny v správaní a stimulovanie týchto zmien. Toto všetko e, má svoju úlohu a toto je spôsob, akým chcem ja pracovať. Ďakujem a pán Peter Lize, veľké finále. Ďakujem, vážený pán e, nominovaný komisár. Mám otázku týkajúcu sa spolupráce s Európskym parlamentom podľa článku 250 225 zmluvy. E, podľa starej zmluvy to bolo 142. Má parlament nepriame priamo právo iniciatívy a písomne o tom e, vo svojich odpovediach hovoríte. E, vy píšete v angličtine v, tej, v tomto texte, že to zohľadňujete, ale zmluva tu ide ešte ďalej a hovorí o tom, že parlament s predsedom komisie rokuje o tom, my by sme totiž radi videli to, aby komisia zo zásady v princípe, keď tu bude e, kvalifikovaný názov, návrh e, kvalifikovanej väčšiny, aby z toho vzýšiel návrh komisie. Otázka, budete sa po svojej kompetencii o toto starať, alebo budete, a budete podporovať e, v tejto veci aj pána predsedu Barosa, keď sa o tom koncom tohto mesiaca bude hlasovať? Myslím si, že zmluva, Lisabonská zmluva tu hovorí jasným jazykom. Parlament môže konať e, väčšinou prítomných členov v otázkach, kedy si myslí, že Európa by mala konať na komunitárnej úrovni ak komisia e, nepríde s návrhom, mala by od svojich dô- o tých dôvodoch, ktoré k tomu viedli parlament, informovať. Je teda dôležité, aby sme toto aj uplatňovali a môj názor je ten, že ak tu je žiadosť parlamentu a prezentuje sa takým spôsobom, ako ste to popísali, mali, sme to, mali by sme to čo najvážnejšie posudzovať. Ja som bol členom e, komisie pána Barosa e, doteraz a máme dobrý, dobré výsledky v komunikácii s parlamentom. Myslím si, že časť diskusie, ktorá, ktorá prebieha medzi parlamentným výborom a mňou ako e, komisárom nominovaným pre životné prostredie. Myslím si, že čas, časťou našej inštitucionálnej dohody medzi parlamentom a komisiou by to malo byť medziinštitucionálna dohoda a myslím si, že Predseda Barroso e, to myslel veľmi vážne, keď hovoril o špeciálnom, osobitnom partnerstve, čo znamená otvorenú spoluprácu, dobrú spoluprácu. A myslím si, že ak sa dejú vážne, seriózne rozhodnutia, tak s rovnakou e, serióznosťou by sa malo e, potom postupovať. Doplňujúca otázka? Áno. Máte pravdu. V zmluve je napísané, že komisia môže aj zdôvodniť, e, prečo určité rozhodnutie nepri, e, e, neprijala, ale tu by som chcel počuť, prečo by ste, kedy by ste za svoju, čo by ste za, svoje, za svoj rezort kolegiu odporúčali v takýchto prípadoch? Aké dôvody podľa vás by mohli viesť k tomu, že komisia nepredloží návrh a mohli by ste vylúčiť, že dôvod by mohol byť treba ten, že vám kto si zavolal z, Londýnu, z Londýna, z Paríža a tak ďalej, Čiže brať tieto návrhy parlamentu vážne a neodvolávať sa na e, pokyny z rady. Môžem vám len odpovedať, že určite to nebude e, telefonát z týchto miest e, Londýna, Berlína či Ljubljany. To by v takom prípade ovplyvnilo moje rozhodnutie. Toto je otázka, ktorú treba riešiť zo široka vo vzťahu k komisie a parlamentu môj prísľub e, každopádne je ten, že ak zídete s návrhom, ktorý si získa väčšinu, nemôžem vám e, dať právny, právny e, prísľub, môžem len povedať, že budem plniť literu zmluvy. Myslím si, že každý takýto návrh by mal byť posudzovaný veľmi vážne a ak komisia by povedala nie, čo by som opätovne odkázal e, na skúsenosti terajšej, terajšej komisie, tak by sme potom museli celkom vážne museli uviezť nejaký vážny, vážny dôvod. Takže môžem len povedať, E, že zvyšok toho, čo som povedal, bude predmetom dodatočných e, rokovaní medzi inštitúciami. Sme na konci našich otázok, kolegovia. Chcem vám poďakovať za to, že ste mi pomohli rešpektovať e, časový rámec. Myslím, že sme si počínali úspešne. Jeden z kolegov sa nedostavil, takže sme ešte 5 minút aj ušetrili. Myslím si, že pán nominovaný komisár Potočník e, e, e, bol veľmi činný počas prázdnin, vidím to z tých prípravných materiálov, vidím, že európsky kontinent je zelený, planéta je modrá, ale ešte tam má aj iné farby, rúžovú, čiernu, žltú, takže prešiel naozaj celým portfóliom komisára pre životné prostredie a v Počas týchto takmer troch hodín sme sa dotkli všetkých horizontov, otázok, ktoré sú blízke našim srdciam. A, a myslím si, že vám musím poďakovať za vaše otázky a pánu komisárovi za odpovede. Na úplnom záveri ste nám ešte prislúbili, že dokončíte e, váš príbeh počas 5 minút vašeho osobného e, angažma pre životné prostredie a ja by som sa chcel doplňujúco spýtať, aká je normálna teplota vo vašej pracovni, e, pretože tu máme 25 stupňov, trošku e, o pár stupňov na, e, priveľa. Takže systém manažmentu životného prostredia tu by mohol byť lepší. Ženy začínajú mrznúť skôr než muži každom prípade teraz dám priestor na záverečné stanovisko Janešovi Potočníkovi a možno odpovie, aká je, aká je teplota v jeho obývačke či v jeho pracovni. I think it's not fair because we should measure the temp- Na mňa to nie je férové, pretože by sme mali zmerať e, teplotu na začiatku a na konci stretnutia. Toto by asi bolo Bežná teplota je ale okolo 21 stupňov. A ja mám radšej tie teplejšie ako chladnejšie miesta som z krajiny, kde sme zvyknutí aj na chladné teploty. Ale ak e, môžem e, sa podeliť o svoje názory na konci tohto vypočutia, tak e, keď som si prechádzal celým touto celou škálou portfólia a všetky tie skratky, ktoré som si musel najskôr vypísať, aby som mohol vôbec začať sa venovať e, podrobnosti o horizontálnymi dokumentami, predtým ako som začal sa venovať témam, ktoré sú spojené s e, šiestým environmentálnym akčných plánov 2007, e, zhrňujúce dokumenty roku 2008, tak som si napísal hlavne politické orientácie a dospel som k niečomu ako environmentálne otázky vyššie e, v prioritách, klimatické zmeny, udržateľnosť v holistickom e, horizonte, politické iniciatívy, prierezový prístup použitý synergia v iných politických oblastiach, hlavne synergia v súvislosti s klimatickými zmenami, má mnohé uh, prohibitívne opatrenia, ale mnohé e, ďalší majú stimulačné opatrenia vo svojich rukách a ja celkom iste by som to rád skombinoval. Žijeme v e, trhovej ekonomike, udržateľnosť, príležitosti v zamestnanosti, životné prostredie by malo ísť ruka v ruke s hospodárstvom, nie proti sebe široký, široko akceptovaný e, prístup bezuhlíkovej ekonomike, stratégia 2020, stratégia udržateľného rozvoja, zabezpečenie primeraného financovania, kľúčové pre politiku, zvýšiť priame financovanie pre environmentálne ciele, ale viac ako to je dôležité, aby všetky finančné nástroje boli využívané tak, aby to bolo logické, aby tu bol princíp udržateľnosti a princíp um, ochrany životného prostredia. Mnohé z otázok by sa dali riešiť jedine globálne a podobne. Zvyšok je ešte taký špecifickejší pre moje portfólio. Tešil som sa na dnešnú diskusiu, pretože ja dúfam, že to je začiatok našej dobrej spolupráce v budúcich piatich rokoch. Ja úprimne verím, že by so tak mohlo byť a ako som povedal, vždy budem otvorený akýmkoľvek návrhom z vašej strany alebo ak ma vyzvete, aby som prišiel a diskutoval s vami a ak e, chcete ten príbeh s Priusom, tak môj syn ho nabúral. Počúvajte dobre. 13. novembra o 13. a, a t, toto bolo tiež e, spojené s 13. toto dnešné vypočutie. Takže my si kúpime teraz nové auto. E, ďakujem za všetko a úprimne dúfam, že toto je začiatok našej budúcej e, spoločnej 5-ročnej spolupráce. Ďakujem. Thank you, colleagues. Thank you. Ďakujem kolegovia, ďakujeme pánovi komisárovi a myslím, že toto bolo veľmi zaujímavé 3 hodiny. E, končím vypočutie a pozývam koordinátorov, aby sme sa stretli o pol hodinu v 1G2 pre vyhodnotenie vypočutia. Ďakujem.